Okay, friends, we'll start the voting in a couple of minutes, so please take your seat. Prosím, láskavo sa pousádzajte, začali by sme. Pripravte si hlasovacie kartičky, pretože musíme hneď pristúpiť k hlasovaniu. Are you ready to vote? On item 14. Uh, Bod 14 na program mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Budeme hlasovať elektronicky. Ide tu o závod Fiat Auto Polsko. Kto je za? Hovorí pani predsedajúca. Proti? Zdržali sa? The cards in the machine will take an electronic vote since it's the EGF money. Takže budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté 43 za, 3 proti. Ďalej. Ďalší bod e, k fondu prispôsobenia sa globalizácii. E, tentokrát ide o prípad z Grécka. Opäť hlasujem elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 43 za, 5 proti. Prijaté. Ďalej bod 16. Air France. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 40 za, 5 proti. Prijaté. Ďalej nasleduje výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013. Budeme tu hlasovať o 88 pozmiacich návrhoch a 7 kompromisných návrhoch. Pán Mata chce predniesť poznámku, nech sa páči. Merci, madame. Ano, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si dovolím krátku pripomienku. Pán Káza e, má korekciu a demokrati hovorili o kompromise A a C. E, boli by ste ochotní, preto sme aj hlasovali a sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto kompromise, poviem to takto jednoducho. Jednoducho chcem, aby to bolo v zápisnici z dnešného rokovania. Ďakujem pekne, pani predsednička. Yes, we'll have that in the... Áno, zahrnieme to do zápisnice. Takže hlasujeme. Kompromis A, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis B. Pán Lene. Čo sa týka predchádzajúcej poznámky, chcem sa opýtať na to, že na mojom hlasovacom zozname nie sú v kompromisnom návrhu obsiahnuté tieto body a ja by som bol tiež rád, keby sa to objavilo v zápisnici, ak dovolíte. Áno, aj toto zahrnieme do zápisnice. To isté platí aj pre skupinu SAD, dobre? Takže tri poznámky e, tohto druhu budú v zápisnici. Ďalej kompromis B. Pardon, prepáčte. Návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to. Nech sa páči. a Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 16. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 26 s ústnym pozvňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si 27. Nech sa páči, hlasujte. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania. 33 hlasov za, 14 proti. Prijaté. Návrh 28, kto je za? Prepáčte, tento je bezpredmetný. Ďalej 29 Aj tento je bezpredmetný ďalej. 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 4, návrh 33, 34, 35, 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis C, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ale overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Amendment 40. Uh, the vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. 44. To je za. Proti zdržali sa, prijaté 45 za, proti, zdržali sa, prijaté 46, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to, nech sa páči, hlasujte. Vote is open. The vote, the vote is closed. Uh, twenty five carried and <laughs> twenty four against. 25 za 24 proti prijaté. To bola 46, teraz 47. To je za. Proti. Zdržali sa prijaté. 48, to je za? Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si druhú časť. Návrhu 48. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 49. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 51, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to. Koniec hlasovania. Prijaté. 52. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Prijaté. 53. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Prijaté. 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz kompromis e, D. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 50. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Hlasujeme o návrhu 63, kto je za, proti, zdržali sa, Uveríme si. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Skupina EPP má jedného navyše. Teraz je to už v poriadku, bol to iba náhradník. Je zamietnuté. 27 proti. Odsek 5, návrh 64. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 73. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Overíme si náber 73, nech sa páči, hlasujte. za prijaté. 74 a 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis F, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pardon, prepáčte, prijaté. Návrh 80, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 81, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 82, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 83, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis G, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 86, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 88, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za. Prepašte, tento je bezpredmetný, takže záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska. Musíme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 39 hlasov za, 7 proti. Uh, Teraz chcem privítať srdečne účastníkov uh, rýchleho vypočutia na tému Európskeho podujatia mládeže. Toto podujatie sa vysiela cez internet, uh, môžu ho sledovať aj záujemcovia na internete. Ak sa chcete vyjadriť na Twittery, hashtag vidíte na stránke prezentácie. Všetky tweety sa budú zverejňovať na živej stene, ktorá bude znázornená na našej premietacej plachte. Máme tu Ricarda Ibaru zo Španielska, ďalej Jonathan Mack je z Nemecka, Kaja Dekleva je zo Slovinska, a Johanna Nyman z Fínska. Týchto, e, títo štyria mladí ľudia budú kľúčovou súčasťou e, nášho rýchleho vypočutia. Vďaka tomu získame možnosť vrátiť sa mladým Európanom, ktorých sme spoznali pred európskymi voľbami na jar a bude to podujatie, ktoré sa bude opakovať eh, po celých 5 rokov. Teda je to prvá príležitosť eh, nadviazať s vami opäť kontakt a vypočuť si od vás, čo eh, nám chcete povedať. Najskôr dostane slovo Ricardo. dostane dve minúty a prezentuje nám niečo veľmi zaujímavé. Priam fascinujúce. Ďakujem. Na základe diskusí na podujatí e navrhujem maršalský plán na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí. Je to plán rastu. V riešení problematiky nezamestnanosti musíme zohľadniť regionálny kontext nezamestnanosti. A preto by sme sa nemali sústreďovať len na malé opatrenia, na riešenie malých problémov. Mali by sme mať v dispozícii veľké riešenia a vhodný plán e, je naozaj kľúčový, inak zamestnávateľe nebudú ochotní najímať nových ľudí, nových ľudí bez ohľadu na to, akí kvalifikovaní e, budú títo kandidáti, aké flexibilné budú pravidlá. Jednoducho nebude vznikať dostatok pracovných miest bez dostatočného rastu. Som presvedčený, že dostatočný plán hospodárskej obnovy je e, potrebný pre Európu. Investície sú taktiež kľúčové preto, aby sa oživila ekonomika. Nový plán podobný tomu plánu po druhej svetovej vojne Mal by to byť plán, ktorý by nastolil e, smerovanie Európy k rastu. Európske inštitúcie súhlasia s tým, že je tu e, potreba takejto novej dohody investícia 2 HDP ročne v oblastiach ako napríklad nové technológie, infraštruktúry, výskum a vývoj s prístupom k financovaniu pre malé a stredné podniky, mm, taktiež cieľom znížiť výrazné e, náklady na energiu a náklady na celkovú prevádzku. Výsledky by boli naozaj ohromujúce. Um, oh. Hnutie pracujúcich e, odhaduje, že do roku 2019 by vzniklo 6 miliónov pracovných miest a došlo by k 5-percentnému zvýšeniu HDP. Taktiež sa do toho môžu e, zapojiť ďalšie oblasti. Do týchto investícií a e, taktiež sa môže pri, m, pristúpiť k opatreniam zníženej sadzby dania, aby sa prilákali investície to bude spojené isté s nákladmi vo verejnej sfére, ale zároveň to zvýši rýchlosť hospodárskej obnovy, e, taktiež znížené úrokové sadzby a projektové bondy. Centrálne banky toto môžu e, tiež nastoliť, e, avšak ak nepríjmeme rázne opatrenia, môže obnova trvať 20 až 30 rokov a my predsa nechceme, aby došlo k strate jednej celej generácie. Ďakujeme pekne. Teraz dostane priestor poslanec, aby zareagoval. Sofia Ribeiro. Ďakujem. Chcem zablahoželať mladým ľuďom, ktorí e, predstupujú tu dnes pre nás. Naozaj potrebujeme mladých ľudí, ktorí budú proaktívni. Je dôležité, aby sme približovali mladých ľudí bližšie k európskym inštitúciám a aby sme im dávali možnosť prvého kontaktu s poslancami, ktorí si plne uvedomujú, s akými otázkami sa potýkajú k maršal, maršalomu plánu. Mám niekoľko otázok. Poprvé, myslím, že je naozaj e, vynikajúce, nazvať tento plán Marshallovým plánom, plán boja proti nezamestnanosti. Je to bitka, ktorú musíme mať odvahu viesť. Mám niekoľko otázok súvisiacich s vašou prezentáciou. Hovorili ste o tom, že musíme vložiť kontext a pôvod do nepriaznivej situácie mladých ľudí. Vieme, že nezamestnanosť v celej Európe sa týka najmä mladých ľudí ale taktiež je tu problém dlhodobej nezamestnanosti, sú tu taktiež veľké nezrovnalosti a rozdiely medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých členských štátov. A teraz ide o to, ako prekonať túto nerovnováhu medzi e, rôznymi členskými štátmi. Hovoríte o tom, že chcete vyšleniť 2% z HDP na boj proti nezamestnanosti. Máte nejaké konkrétne návrhy, programy, investície, nejaké nové technológie, ktoré do toho chcete zapojiť, ktoré by získali tento kapitál? Ďakujeme pekne. Teraz Brando Benifej. Ďakujem a ja chcem najskôr zablahoželať eh, k tomuto podujatiu. Ja som eh, tiež v minulosti pôsobil ako súčasť takéhoto projektu. Viem, že sú to veľmi hodnotné stretnutia výmeny názorov eh, s legislatívcami. Súhlasím s touto myšlienkou, tak ako ju navrhuje Ricardo. Ja som predtým, ako som začal pôsobiť ako poslanec, tiež som presadzoval dohodu New Deal pre Európu a teraz vidíme, že sa začali zhromažďovať podpisy európskych občanov e, s presne týmto cieľom, aby vznikol e, tento nový deal pre Európanov e, podobný Marshallovmu plánu. Musíme získať taktiež väčšiu fiskálnu schopnosť Európskej únie. Ide o to, ako dosiahnuť to, o čom hovoríte. Myslím, že sa tým musíme zaoberať, tak ako povedala kolegyňa. Sú tu veľké rozdielnosti medzi členskými štátmi sú tu problémy súdržnosti a aj to musíme mať odvahu riešiť. Teda chcem sa opýtať, aké zdroje podľa vás by sme mohli získať na implementáciu tohto plánu. Myslím, že sa to môže podariť iba, ak to bude skutočne európske úsilie. Nemôže to byť zacielenie iba niektoré konkrétne členské štáty, musí to byť skutočný európsky plán. Ja teda navrhujem, aby sme e, pristúpili k zavedeniu dane z finančných transakcií. Ako to vnímate? Ricardo, teraz môžete reagovať, nech sa páči. Mám len minútu, takže čo sa týka toho, odkiaľ zoberme peniaze, tak samozrejme treba vykonať mnohé zmeny, avšak na druhej strane je treba tam na druhú stranu váhy dať e, tie náklady na nezamestnanosť mladých, to je 53 miliárd. Takže preto je treba to porovnať e, s nákladom na tieto opatrenia. Je treba bojovať proti daňovým únikom, hľadať nové formy investícií. A čo sa týka prístupov ohľadom toho, odkiaľ e, vziať e, tieto percentá navyše záleží na konkrétnej krajine. Je treba reindustrializovať Európu, je treba lepšie financovať malé a stredné podniky, ktoré nedosiahnu na úvery. A taktiež e, zmeniť pro, e, produktívne modely mnohých krajín. Thank you. Ďakujeme. Ďalej. E, Ricardo môže predniesť ďalšiu. SDL. Ďakujem. Takže teraz budem hovoriť o European Youth Event. Je to uh, zlepšenie situácie zamestnanosti mládeže, ktorá sa stále zhoršuje a ovplyvňuje to v život mnohých mladých ľudí. A preto treba investovať do mladých ľudí, treba preformulovať európske e, rozpočty, tak aby sme vymysleli nové typy investícií. Je treba investovať do e, zdravia, do vzdelávania, do sociálnej ochrany. A my, mladí ľudia, sme teraz ohrozenejší chudobou než staršie osoby. Takže E, boli vykonané určité pr- príklady opatrení, ktoré sú naozaj dobrou cestou, avšak sú často nedostačujúce alebo nesprávne implementované. Čo sa týka záruky pre mladých, tak to je len 6 miliónov, to je oveľa menej, než je potreba. A taktiež je to oveľa menej, než koľko stojí nezamestnanosť mládeže je treba eh, vždy myslieť na európske odporúčania, podľa ktorých eh, tieto programy musia byť vždy vyhodnocované. Na jednej strane je treba vytvárať aktívne eh, zamest politiky zamestnanosti, tak aby neboli ohrození tí, ktorí potrebujú pomoc politika musí byť vždy koherentná. Nie treba ešte škrtať v oblasti boja proti nezamestnanosti mládeže. Čo týka niektorých opatrení, tak je treba e, podporiť zamestnanosť napríklad tým, že sa e, vytvoria nejaké dlhodobé programy. Treba urobiť zmeny aj v daňovej oblasti. Je treba sa snažiť o zníženie miery chudoby a odstránenie e, sociálneho vylúčenia. Ďakujem. Yes, sir, Thank you very much and thank you. Uh, e, Ďakujeme e, za tieto návrhy, hovorí pani Klun. Súhlasím s vami, že mladí ľudia sa musia sústreďovať na to, aby dostali priestor v spoločnosti. A musíme im tento priestor poskytnúť musíme im zabezpečiť e, tento priestor, aby mohli prispieť e, k fungovaniu spoločnosti. Čo sa týka vzdelávania, sociálnej ochrany, zdravotnej starostlivosti, máme tu program ochrany mladých. E, vieme, že Medzinárodná organizácia práce sa vyjadrila, že by bolo potrebných 21 miliárd. A predsa boli už vyčlenené peniaze do výšky 10 miliárd. Chcem sa opýtať, či máte nejaký názor na programy internshipov či majú nejakú pridanú hodnotu v tomto kontexte a taktiež, či e, máte nejaké konkrétne e, návrhy k zlepšeniu podmienok vzdelávania, odbornej prípravy, okrem týchto stáží, e, keďže zdá sa, že mladí ľudia nemajú dostatočné zručnosti na to, aby sa dokázali zapojiť do pracovného trhu. Vo vašom príspevku ste hovorili o konkrétnych aspektoch vzdelávania, hovorili ste o zamestnávateľoch, o priemysle a o treťom sektore mal by fungovať e, akýsi trialóg medzi týmito troma e, subjektami. Čo si o to myslíte? Ďakujeme pekne, Maria Arena. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ďakujem, Ricardo za tieto myšlienky, za tento nápad. Naozaj je to také občerstvujúce, keď mladí prichádzajú s takýmito nápadmi. Často máme pocit, že mladí nepoznajú, nevedia, čo sa deje v čase krízy. A e, keď vás počúvame a hovoríte o tom, že je potrebné menej šetriť, to je niečo veľmi osviežujúce. Ja mám otázku, čo si myslíte o tom, že produktívne investície v členských štátoch sú dnes nie je nepovažované E, nezapočítavajú sa do deficitu. Myslím si, že dnes máme Junckerov plán, ktorý má obrovské investície. E, ako členské štáty budeme mať možnosť použiť prostriedky, ktoré by išli mimo dlhu ale okrem týchto prostriedkov, ktoré investujú členské štáty v rámci týchto produktívnych investícií, ďalšie investície by nemohli byť mimo dlhu štátneho. E, pýtam sa vás, čo si o tom myslíte, pretože nás často kritizujú a hovoria, že keď chceme míňať pre dobro, či už je to dobro v rámci kultúry, vzdelávania a tak ďalej, nemyslíme na budúce e, generácie. Ja si práve myslím, že ak by sme umožnili produktívne investície, to znamená, že myslíme na budúce generácie, investujeme do budúcich generácií, čiže by ma zaujímal váš názor na túto tému. Bueno, no he podido centrar mi... Takže ja som nemohol hovoriť o mnohých veciach, o ktorých som chcel hovoriť a viem, že moji kolegovia, kolegyne budú hovoriť o rôznych štipendiách, o ich kvalite, o stážach a tak ďalej. Myslím si, že je to naozaj veľmi dobrý model pre tento prechod od vzdelávania k zamestnaniu, ale je to taký vzdelávací systém, tam sa mladá osoba učí, vzdeláva, niektoré náklady sú mu prepletené, bohužiaľ niekedy táto stáž sa premení na v podstate otroctvo a ten človek ako keby pracoval, ale nie za to priadne odmenený. Takže o tomto budú hovoriť moji kolegovia. Ďalej, čo týka investícií, tak tam ide o koherentnosť, o tom som hovoril. Nemôžeme staviť na budúcnosť v Európe, pokiaľ ne, nestavíme na investície. Máme dlh s našimi veriteľmi, ale to nemôžeme hodiť na plecia mladým. Ďakujeme pekne. Teraz Johana Niemann dostane priestor, aby prezentovala svoje návrhy. Ďakujem pekne, zamerám sa na podnikanie. Počas e, toho európskeho podujatia mladých si uvedomujeme, že mladí, v podstate čo sa týka podnikania, ich možností srdca podnikania, je tam veľká, veľký prístor, veľká kapacita nevyčerpaná. Avšak podnikanie nemalo byť e, jediným riešením nezamestnanosti mládeže v Európe. My sme identifikovali také dve kľúčové prekážky, čo sa týka e, podnikania mladých ľudí. Poprvé im chýbajú poznatky Eh, aké riziko predstavuje stať sa podnikateľom, ako sa stať podnikateľom, aké existujú systémy sociálneho zabezpečenia zdravotníctva, eh, dôchodkov, ako vyriešiť eh, administratívne papiere a podstatné veci. Druhá Druhou prekážkou je prístup k financovaniu úverom a to súvisí s širšou skutočnosťou, hospodárskou realitou Európy. A teraz sa vrátim k tej otázke poznatkov. Ja by som navrhla, E, aby ste spravili jasné odporúčania, aby podnikanie bolo predmetom na e, školách stredných či vysokých, aby študenti vedeli, ako, prečo, aké sú možnosti, ale aké riziká obnáša podnikanie, ako funguje systém sociálneho zabezpečenia v prípade podnikania. To by malo byť prepojené aj s podporou e, mladým podnikateľom, napríklad e, cez univerzity. Myslím si, že cez takéto <clears throat> z vedomostí môžeme podporiť podnikanie, môže sa vytvoriť taká atmosféra, že ľudia nebudú mať pocit, že keď zlyhajú, je to niečo zlé. Pretože pri zakladaní si vlastnej firmy je ťažké pre mladých aj pre starších. Väčšinou zlyhávajú a keď ste mladí, tak je to veľmi nepríjemné. Musíme vychádzať z toho, že Vedomosti sú základom a podnikanie je iba jedným zo spôsobov riešení aktuálnych problémov s nezamestnanosťou mladých. Ďakujem pekne. Martina Dlavajo. Ďakujem pekne. Ďakujem, Johana. Je fajn, že hovoríš takto otvorene o mladých podnikateľoch hovorí pani Dlabajová, musíme všetci spoločne hľadať spoločné riešenia na spoločné problémy a viac ako čokoľvek iné potrebujeme motivovať mladých ľudí k tomu, aby si uvedomovali, že oni sú najväčšou časťou našej budúcnosti, budúcnosti Európskej únie. A úplne súhlasím e, s vašimi názormi Hovorili ste o dvoch kľúčových prekážkach, e, chýbajúce poznatky ako jedna a ja by som bola tá prvá, ktorá bude podporiť horizontálne vzdelávanie na školách a dať tam ako predmet nové možnosti podnikania. A druhá časť poznatkov je to, keď začnete, keď si založíte firmu, potrebujete veľmi špecializovaných profesionálnych konzultantov, ako si pripojiť podnikateľský plán, ako hodnotiť rizika, ako najímať ľudí, ako viesť firmu, ako robiť marketing, prieskum trhu, to všetko, čo potrebujeme. A taký systém by sme mali mať v celej Európskej únie. Mám priame skúsenosti, pretože ja som pre obchodnú komoru robila konzultančné služby pre ženy podnikateľky. Väčšinou to boli mladé ženy, ktoré chceli podnikať a potrebovali viac ako len finančné prostriedky a prístup k úverom. Potrebovali špecializované služby, poradenské. A to je podľa mňa dôležité. A zároveň potrebujeme motivovať ľudí k tomu, aby sa pustili do podnikania. Mám len jednu otázku. Ak by ste si mali vybrať medzi profesionálnymi poradenskými službami a prístupom k úverov, čo by ste si zvolili a prečo? Áno, samozrejme, môžeš odpovedať na túto otázku, Johana. Nie, nie, slovo dostane jeden z podpredsedov e, tu, Danuta Jazloviecka. Ďakujem pekne. Predovšetkým e, vám chcem poblahoželať e, k tomuto vynikajúcemu úmyslu. Som veľmi rada, že náš výbor bude s vami spolupracovať. Hlas mládeže e, nám tu chýba. Ďakujem, Johana že sa zaoberáte práve podnikaním mladých. Je to veľmi dôležité, aby uprostred mladých ľudí sme budovali a rozvíjali podnikateľské aktivity, umenie byť podnikateľom, pretože to znamená, že si dokážete byť podnikateľmi, dokážete vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk a očakávať niečo od seba, nie od ostatných. E, mne toto obyčajne v Európe chýba vo všeobecnosti, ale pre všetkých mladých ľudí. A je to veľmi dôležité, aby mladí ľudia boli podnika- podnikavejší ako teraz. Zdá sa mi, že ľudia majú, mladí ľudia majú málo praktického vzdelávania e, v rámci vzdelávania a prípravy na svoju profesiu. Je pravda však, že takéto poznatky môžete získavať aj mimo školy a škola by vám to mala pomáhať a mala by vám odporúčať vzdelávať sa aj inde, mimo školy. Vo všetkých členských štátoch e, sa momentálne presadzuje tzv. dvojité vzdelávanie, tak ako je to v Nemecku. Určite by to pomohlo všetkým. Pýtam sa, či nemyslíte si, že vám chýba ju poradenské služby? Niečo, niečo, čo by vám pomohlo, kde by ste sa mohli informovať o otázkach napríklad sociálnej ochrany. Nepotrebovali ste ďalšie informácie v tejto problematike? Ja som z rodiny podnika- podnikateľov a e, videla som, že keď máte základné poznatky, môžete začať podnikať sami, ale to je príležitosť, ktorá by mala byť prístupná všetkým mladým ľuďom v Európe a preto je potrebné, aby to bolo zakomponované nie len do vzdelávania na univerzite úrovni, ale už na strednej škole. Čo sa týka otázky vybrať sa medzi poradenskými službami alebo financiami. Je to prepojenie. Bez peňazí nemôžete mať podnik a bez poznatkov takisto nemôžete podnikať. Čiže to sa ne nedá oddeliť, ale sú to dve samostatné veci. Potrebujeme obidvoje. Nebudeme mať viac nových podnikov len preto, že ľudia majú viac vedomostí. Potrebujeme mať takisto k dispozícii finančné prostriedky a získavanie poznatkov mimo systému školstva. S tým úplne súhlasím pre všetkým cez neformálne organizácie pre mladých. To by mohol byť obrovský zdroj vedomostí, kde by sa ľudia mohli naučiť a získať to, čo potrebujú, aby si mohli založiť vlastné podnikanie a stať sa podnikateľmi. Ďakujem. Uh, Ďakujem, Johana. A druhá myšlienka, druhý nápad? Áno, vraciam sa k otázke, o ktorej sa tu hovorilo už predtým, o e, stážach, odbornej príprave je veľmi bežné pre mladých ľudí robiť stáže. 50 mladých bolo na stáži Predovšetkým v týchto ťažkých, ťažkých časoch, keď je ťažké nájsť si miesto na trhu práce, stáže môžu byť kľúčom prechodu po škole do zamestnania, ale so stážami momentálne spojených veľa problémov. 40 mladých ľudí, ktorí majú stáž, sú za to nejako odmeňovaní. 40 nemá žiadnu zmluvu, 30 má naozaj nekvalitný stáž, 30 má zlé pracovné podmienky tam, kde je na stáži. Otázka znie, môže si každý dovoliť ísť na stáž? Neplatená práca naozaj nahradza platenú prácu? a nevedie to k tomu, aby mladí ľudia e, to nevedie k tomu, aby ľudia sa naučili niečo a dostali prístup, našli si, našli si prácu. Európsky parlament by mohol obhajovať práva mladých ľudí v tejto konkrétnej problematike v takých troch častiach. Poprvé, aby bol jasná učebná časť stáže. Nie, aby to bola iba práca zadarmo, ale aby sa niečo naučili na pracovisku. Po druhé, aby stáž a práca, ktorú mladí ľudia počas stáže spravia, bola odmeňovaná. A po tretie, ako som povedala, to nie je o náhrade práce, ale mm, o tom, aby ste z toho niečo získali a aby bolo všetkým jasné, o čom tá stáž je, čo pre koho má priniesť. Chceli by sme preto podporu Európskeho parlamentu v tomto boji E, na jar tu bolo odporúčanie rady na riešenie otázky stáži, ale neboli tam tieto tri dôležité aspekty. Neriešia sa skutočné problémy mladých ľudí, ktorí sú na stážach a je potrebné s tým niečo spraviť. E, požadujeme, aby bola národná legislatíva o stážach, aby bolo jasné, čo stáž je a aby sa splnilo všetko preto, aby tie stáže boli kvalitné. Prvým krokom pre EU by bolo podpísanie charty o stážach o právach stážistov a zodpovednostiach zamestnancov. Ďakujem pekne. Helga Stevens. Ďakujem pekne. S veľkým záujmom som si vypočula tieto názory zastupcov Európskeho podujatia mládeže, pre všetkým o, o stážach. Ja chápem, aké sú problémy so stážami, platenými či neplatenými. A musíme sa pozrieť na hlavný cieľ stáži. Stá, hlavným cieľom stáži je naučiť sa prácou. To je jednoznačná výhoda, ktorú mladý človek na stáži získa. A či je potrebné, aby to bolo odmenené finančne alebo nie, to by sa malo riešiť individuálne Takže mladý človek musí vykonávať nejakú prácu, ktorá samozrejme ide na prospech zamestnávateľovi. Môžeme sa na to pozerať aj takto. A potom samozrejme je potrebné ju odmeniť. Ale jednoducho predpoklad, že za všetkých okolností je potrebné odmeniť za túto prácu, to by sme mali predsa len e, sa na to pozrieť individuálne, pretože to bude mať dopad na pracovnú skúsenosť, na prax, ktorú ľudia sa snažia získať a akademická časť vzdelávania na univerzite, e, tu je jedna časť, a keď to prepojíte s trhom práce, so svetom práce, no ako inak sa to dá? Len priamo v teréne, priamo na pracovisku, čiže naozaj majú z toho prospech mladí ľudia kde si môžu teoretické skúsenosti zo školy osvedčiť v praxi. A v tejto otázke, či staže majú byť platené alebo nie, to by sme nemali jednoznačne stanoviť. To závisí podľa mňa od situácie. Ja nesúhlasím s tým, čo hovoríte, že je jednoducho nepriateľné, aby ľudia robili stáže bezplatne. Samozrejme, stáže v nebezpečných podmienkach to akceptovať nemôžeme. Každé miesto, kde pracuje stážista, musí byť bezpečné. Na tom sa asi všetci zhodneme a myšlienka charty alebo dohovoru, to je niečo, na čím by sme sa mohli zamyslieť a pozrieť sa ešte na to. Ďakujem. Tania González. Ďakujem za slovo. Áno, tu vidíme, ako prekerné pracovné podmienky neustávajú, predovšetkým na juhu Európy, kde je obrovská, miesta, obrovská miera nezamestnanosti mládeže, okolo 50 A v tomto zmysle štipendia sa nemôžu stať takým e, pochybným typom zamestnania, tak aby sa takto hľadala lacná pracovná síla. Musíme podporovať e, kvalitné, pozitívne e, praktiky, podporovať aj iné nepracovné E, potrebujeme bojovať proti, proti aktivitám, ktoré potom sa stávajú takou šedou zónou. A je treba určiť, aké kritéria budú platiť pre stáže a pri štipendia, napríklad e, čo sa týka e, hodín na univerzite, obmedziť počet stážistov v podniku a tak, aby tá stáž bola vždy platená, to nie je vždy pravda. Niekedy to je ale drahé v podstate pre toho stážistu. A ja by som sa chcela opýtať Johany, veľa vecí máme, ale málo času. Takže aké máte skúsenosti s týmto? Či v podstate stáže sa stávajú takou zónou, tak, takým obdobím, z ktorého sa ten človek potom nedostane a nezoženie normálne zamestnanie. Ďakujem.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 Áno, samozrejme, stáže by mal byť prospešné pre mladých ľudí a áno, stáže možnosti stáží sú rôzne pre rôznych mladých ľudí. Ak ste napríklad na univerzite a máte štátnu podporu na štúdium na univerzite, tak samozrejme potom si môžete klásť otázku, či to má alebo nemá byť platené, ale stáže na voľnom trhu znamenajú aj to, že pracujete v nejakom podniku a to vôbec nesúvisí. Nie je to prepojené s univerzitou. Samozrejme, potrebujete nejaké peniaze. Nikto nevie žiť z ničoho. A to je momentálne obrovský problém v celej Európe. Takisto otázka odmeňovania, napríklad preplácania obedov, e, cestovného a podobne. To sú všetko otázky, ktoré si musíme položiť a musíme mať štandardnú legislatívu, kde stanovíme, čo je kvalitná stáž a čo nie. Presne o tom ste hovorili. Potrebujeme vytvoriť spoločné normy, pretože bez nich e, si každý bude môcť vytvárať stáže tak, ako sa im to bude hodiť a v mnohých prípadoch momentálne sú to v podstate, e, je to neplatená práca pre podniky, čo je nepriateľné. Tak som ich kedu, e, blir Ďakujem pekne. A teraz piata myšlienka, Jonathan Mack, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa zamerám na medzinárodnú mobilitu mladých ľudí na základe myšlienok, ktoré zazneli na Európskom podujatí mládeže v Štrásburgu. Navrhujem poslancom vytvorenie mechanizmov a programov, ktoré zabezpečia rovnaké príležitosti a inklúziu v rámci programov mobility pre mladých. Medzinárodné programy mobility, ako napríklad Európska dobrovoľnícká služba, predstavujú dobrú príležitosť učiť sa pre mladých ľudí rozvíjať svoje interkulturálne kompetencie, jazykové zručnosti a kapacity, uspieť ako autonómni mladí dospelí ľudia na trhu práce. Avšak Ehm, my si to tak myslíme, ale aj štúdie potvrdzujú, že tieto ehm, mobility sú privilegium pre mladých ľudí zo strednej triedy, pre všetkým, ehm, strednej vrstvy obyvateľstva, pre všetkým univerzitných vzdelaných. Je to obmedzené pre mladých ľudí, napríklad z nevýhodnených napríklad Rómov či pôvodu od rodičov imigrantov Získanie zručnosti alebo nezískanie zručnosti je exkluziou. E, znamená, že ľudia sú vylúčení či už e, z možnosti dobrovoľníckej služby alebo iných programov, avšak takéto kritéria by existovať nemali. E, Podporujem Európskemu parlamentu, aby vyvíjal politický tlak, aby zabezpečil rovnakú príležitosť a dopad na realizáciu týchto programov mobility program pre jazykové vzdelávanie by mohol poskytnúť vhodné podmienky na to, aby dal rovnaké podmienky pre všetkých. A takýmto spôsobom by sa e, minimálne investovalo a zvýšila sa kvalita a efektívnosť programu mobility. Zároveň je potrebné zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých. Je potrebné mať mechanizmy hodnotenia a monitoringu, ktoré by mali vychádzať z účasti rómskych, Rómov, migrantov a e, zástupcov mladých z nevyhodnených skupín. Ole Kristensen. Ole Kristensen. Ďakujem veľmi pekne. Jonathan Mack za veľmi dobré myšlienky. Môžem to podporiť. Myslím si, že je veľmi dôležité zväčšiť, zvýšiť mobilitu po celej Európe a samozrejme aj v rámci programov, ktoré máme v Európe. Ale zároveň si myslím, že je dôležité pozrieť sa aj na podmienky z toho, že ste z rôznych krajín, čiže ako sa môžete zameriavať nielen na mobilitu, ale aj na bezpečnosť, otázku bezpečnosti. Ja som z Dánska, takže vždy hovorím hodne o flexicurity, to znamená bez, model bezpečného zamestnania, ale flexibilného zamestnania. To znamená možnosti flexibility, ale zároveň musíme zvažovať aj stránku bezpečnosti, istoty, ako vytvoriť dobré príležitosti, ale aj možnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Lampros Fontulis. Ďakujem pekne. Ďakujem, že si sem k nám prišiel a že sa s nami podeliš o svoje nápady. A teraz e, máte, sú vám ponúkané veľké výhody vám mladým prostredníctvom týchto programov, ale čo sa týka európskej mobility, tak to by mohlo dopadnúť ako také moderné vykorisťovanie. Všetky alebo mnohé tieto aktivity sú zle platené alebo vôbec nie je platené a to znamená v podstate, že tieto stimuly pre mobilitu prinášajú to, že mnohí ľudia mladí emigrujú, ale v podstate si potom nič moc nezarobia. Ja pochádzam z Grécka a taktiež sa to u nás rieši a je treba aby mladí boli dobre vzdelaní a musíme im zaručiť dobrú budúcnosť, ale nemôžu predsa emigrovať a potom byť niekde vykoristovaní v zahraničí. Mladí ľudia z krajín, kde je zlá situácia, emigrujú do iných krajín a tam ich potom vykoristujú. Máme Európu dvoch rýchlostí a teda by bolo lep, možno lepšie podporovať týchto mladých ľudí v krajinách, kde žijú, aby tam ostali. Ďakujem. Jonathan Mak. Čo k tomu poviete? Máte slovo. Ďakujem. Ja si myslím, že čo sa týka programov mobility, tak tie naozaj verí, musíme ale zaručiť aj kvalitu a stabilitu pre mladých ľudí, tak aby sa mohli ro- rozhodovať autonómne informovane. A chcem zdôrazniť, že je treba dbať na to, aby mobilita sa nestala e, iba e, programom pre e, nejaké vyššie kasty. A taktiež je treba byť opatrný, pretože predovšetkým ľudia z nejakých horších podmienok sú predovšetkým stigmatizovaní. Ďakujem. Ďakujem. A teraz máte možnosť predstaviť váš druhý nápad. Takže mnohí účastníci European Youth Event vyjadrili svoje obavy v súvislosti s nárastom e, pravicového extrémizmu, čo sa týka xenofóbie a nenávisti v Európe. A mnohí z nás sme sa vyjadrili tak, že takéto skupiny nemajú v Európskom parlamente miesto. V Štrasburgu sme diskutovali o tom, že 100 tisíce e, rómskych detí a mladých ľudí sú sociálne vylúčené v každodennom živote, na školách, v práci a mnohé e, politiky označujú Rómov za problém a ignorujú ich históriu plnú genocídy a diskriminácie. Mnohé alebo väčšina programov, e, tak tam sú Romovia ako iba pasívni príjemcovia, ale toto sa nezmení, pokiaľ rómske organizácie sami nechopia oťaže do rúk. A taktiež rómska mládež musia uznať svoju vlastnú historickú úlohu a pozíciu a mladí Rómovia a nerómovia sa v rámci European Youth Event e, stretli a hovorilo sa o genocíde na Rómoch za nacistického režimu. Rok 2014 e, bol 70. výročím e, rómskej genocídy. A preto vyzývam europoslancov, aby oficiálne uznali genocidu na Romov v priebehu druhej svetovej vojny a aby vyhlásili 2. august e, za deň, e, kedy si pripomíname túto genocídu. A taktiež by toto malo byť stanovené ako priorita v rámci existujúcich európskych programov, predovšetkým v rámci programu Erasmus+. Ďalej, Ann Sander. Euh, euh, ja by som sa vám chcela pre všetkým poďakovať a povedať, že som veľmi rada, že ste tu v Bruseli po tom, čo ste sa stretli niektorí z vás v Strasburgu. Čo sa týka toho plánu, o ktorých ste hovorili a o tej otázke Rómov, podľa mňa je to otázka, ktorá súvisí vo všeobecnosti s diskrimináciou. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že povieme, že je potrebné bojovať proti diskriminácii v akejkoľvek podobe. Ehm, aj v rámci samotného Európskeho parlamentu. Myslím si, že na tom pracujeme. Hovorili sme už včera o otázke diskriminácie vo všeobecnosti, či už sa to jedná určitých kategórií obyvateľov, ako sú Romovia, alebo e, ľudí s postihnutím a iné skupiny. Hovorili ste o otázke Erasmus Plus, progr- Erasmus Plus programu. Áno, samozrejme, ja som za Myslím si, že vo všeobecnosti potrebujeme, či už je to pre mladých, pre podnik, podporu ich podnikania, pre boj proti diskriminácii a všeobecne pre rómske obyvateľstvo. Potrebujeme miestnu spoluprácu, miestne centra, pretože mladí ľudia často nemajú informáciu, prístup k informáciám, či už je to ohľadom ich práv alebo ohľadom rôznych pro, programov, ktoré existujú. Takže myslím si, že tu je naozaj potrebné zabezpečiť prístup ľuďom e, priamo v teréne na mieste, aby vedeli o znami, rôznych programoch. Ďakujem pekne, Guillaume. Áno, dnešný problém sa týka toho, že áno, sú tu dva typy mládeže. Sú jedna skupina, ktorá napriek kríze nemá problém sa zaradiť a druhá mládež, ktorá je stále viac zamietaná, a nedokončujú školu, sú stigmatizovaní a tak ďalej. Samozrejme, to sa týka, to druhé platí aj pre rómske obyvateľstvo. Mladí Rómovia e, napriek mnohým e, predstavám, ktoré všeobecne ľudia majú, mladí sa snažia dostať sa z toho prostredia, v ktorom sa nachádzajú, zaradiť sa do spoločnosti, ale často žiaľ sú Eh, pod vplyvom eh, určitých zoskupení, ktoré nie sú veľmi korektné, ale je tomu tak. A myslím si, že je potrebné ich všetkých snažiť sa ich zaintegrovať do toho, povedať im, že sú Európania, nema, nemali by sme tu vytvárať nejaký kultúrny separatizmus tým, že by sme uznávali identitu skupiny, ktorá sa bude stále viac zatvárať. Ale myslím si, že musíme povedať, že Romovia sú súčasťou dejín Európy počas celé storočia a dnes história Rómov, veľké drámy, veľké tragédie, tie ako ste o ktorých hovorili napríklad počas druhej svetovej vojny, sú súčasťou našej spoločnej histórie. Tak ako sme to spravili pre iné kultúry, mali by sme to spraviť aj pre Rómov. Je to veľmi dôležité, pretože by to mohlo umožniť s konečnou platnosťou a jednoznačne povedať, že mladí Rómovia a Rómovia vo všeobecnosti sú Európania a podielajú sa našom spoločnom osude. A takýmto smerom by sme sa mohli posunúť ďalej. Ďakujem, Jonatán. Teraz e, sa môžete vyjadriť. Ďakujem že uznávam, a uznávam, že uznávate predovšetkým vplyv tejto kombinácie na život mladých Rómov. A mnoho mladých Rómov sa cíti tak stigmatizovaných, že sa boja na verejnosti sa prezentovať, e, odhaliť svoju identitu. A v lete Takmer tisíc Rómov, mladých Rómov z celej Európy prišlo do, do Osvienčimi, aby si tam pripomenuli eh, toto výročie. Ale je treba politická vôľa, politické uznanie. Nemecko až v roku 1982 uznalo eh, genocídu na Romoch. To je príliš neskoro, pretože bohužiaľ áno, v minulosti bol návrh e, uznesenia v Európskom parlamente, ale bohužiaľ zatiaľ ste ešte neuznali genocid na Romoch. Ďakujem. A teraz Kaja Dekleva, ktorá nám predstaví svoj nápad. Máte slovo. Ďakujem. Moja prvá téma to sú kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí, tak aby mali slušný život a znižila sa miera nezamestnanosti. Chceli sme vytvoriť e, alebo vymyslieť nové kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí. Takmer ďalšie dva roky bude problémom nezamestnanosť mládeže a to znamená, že milióny mladých ľudí sa ostanú točiť v tomto začarovanom kruhu. A mladí ľudia ako demografická skupina majú iné e, potreby, iné znalosti e, na, zame, na pracovisku, ktoré by mali byť zvážené vždy, keď najmete mladého človeka. A sú tu nekvalitné pracovné miesta, ktoré neberú tieto odlišnosti do úvahy. Môžu mať aj napríklad e, dôsledky ako depresia. Mladí ľudia si zaslúžia niečo lepšie, než sú pochybné pracovné podmienky a nedostačný plat. Mladí ľudia sa nachádza vo veľmi e, zraniteľnom období svojho života a ja navrhujem riešenie, ktorým je nový európsky zákon, pracovná dohoda pre všetkých mladých ľudí, ktorí nastupujú do zamestnania. E, mal by byť namierený na zamestnávateľov, e, stanoval by presné štandardy a taktiež by zohľadňoval špecifické potreby mladých ľudí Taktiež by sa mala vykonať e, osvetová kampaň e, ohľadom mladých ľudí, ktorí pracujú e, v nekvalitných zamestnaniach. Mladí ľudia by hodnotili svojich zamestnávateľov a ponúkli by im rady ohľadom toho, ako mentorovať mladých ľudí, ako zlepšiť eh, mieru ich informovanosti. Mladí ľudia by mali, byť, eh, by mali prispiať k spoločnosti a nebyť len zaťažov pre sociálny systém. Ďakujem. Adam Koša. Ďakujem, pani predsednička. Takže na úvod by som chcel predoslať, že táto diskusia sa mi zdá dnes veľmi zaujímavá a pretože sa tu veľmi stručne hovorí o dôležitých témach. Ja som dušou mladý a náš výbor sa vždy touto témou e, e, zaoberal, takže toto je najlepšie miesto pre túto diskusiu. Ja už tu pracujem 5 rokov a my sme sa veľa zaoberali vytváraním kvalitných pracovných miest. Dnes sa tu taktiež vynára otázka, nakoľko e, zaručiť e, e, kvalitné vzdelávanie, Taktiež by sme mali mať kvalitné, kvalitný vzdelávací systém a kvalitné potom pracovné miesta. Európske pracovné miesta sú z 35 pracovné miesta, ktoré si vyžadujú väčšiu kvalifikáciu, ale aby toto sa skutočne stalo realitou, tak mladí ľudia musia byť aj dobre vzdelaní, aby mohli obsadiť tieto miesta. Takže moja otázka je, v budúcnosti sa informačné technológie budú ďalej rozvíjať a to povedie k eliminácii mnohých pracovných miest. Samozrejme, niektoré budú vytvorené, ale mnoho z nich zanikne. Musíme sa touto tému zaoberať. Nakoľko informačné technológie vytvárajú alebo ničia pracovné miesta. Tak by sme sa mohli prispôsobiť situácii. Ďakujem, Marian Harkin. Ďakujem, Kaja. Mm, ja som vždy rada, keď niekto príde aj zrovno s riešením a nerozpráva sa len o problémoch, pretože problémy všetci poznáte a v najnovšej e, správe komisie ohľadom sociálnej hospodárskej situácie v Európe sa hovorí, že do 25 rokov 25 e, e, ľudí malo iba zmluvy na čiastočný úvazok. A táto situácia nie je úplne nová. Potom tu máme otázky ako napríklad dôchodky, ako riešiť tam tie problémy. Vy ste hovorili aj o chudobe. A my sme dnes ráno s komisiou diskutovali o tom, že je ďalších 8 miliónov mladých ľudí, ktorí trpia touto chudobou. A vy tu hovoríte o kvalitných stážach, o pracovných dohodách. A zatiaľ nemáme žiadne záväzné texty, ale mohli by sme sa snažiť vytvoriť nejaký rámec na základe alebo ktorý by sa týkal e, konkrétnych typov stáží, tak aby členské štáty e, sa pozreli na to, čo robia iné členské štáty, vymenali si dobrú prax. A ďalšia vec, už sa veľa hovorí o e, vzdelávaní, o lepšom vzdelávaní a niektorí mladí ľudia to naozaj potrebujú, ale niektorí mladí ľudia už sú e, veľmi dobre vzdelaní a pripravení na prácu. A myslím si, že toto nebolo ešte dostatočne povedané, takže každý má iné potreby a iný typ znalostí a zamestnávateľi by to mali zohľadniť. Ďakujem. Kaja, vaša reakcia. Ďakujem za otázky. Takže, čo sa týka vašej prvej otázky, chcela by som povedať, že informačné technológie vytvárajú eh, pracovné miesta, ale ich aj odstraňujú. Máme tu napríklad práce na stavbe alebo ako napríklad mesiari a tak ďalej, také základné pracovné miesta. A niekto, niekedy ľudia nie sú ochotní robiť takúto prácu, alebo len nemajú kvalifikáciu, takže je to v podstate um, taká dvojsmerná cesta. Ale musíme ehm, zvážiť všetky pracovné miesta, ktoré existujú. Čo sa týka vašej druhej otázky, ako vy ehm, sám ste navrhol, Možno by toto mohla byť cesta e, k, ku kvalitným stážam, ale myslím si, že by sa to taktiež mohlo riešiť aj na európskej úrovni. A dôležitým partnerom je tu Európske fórum mládeže. Je to mládežnická e, organizácia, má tu potrebnú expertízu. Ďakujem. Ďakujem a teraz môžete predstaviť váš druhý nápad. Moja druhá myšlienka je podobná, týka sa vytvorenia prepojení medzi vzdelávaním a pracovným trhom. Kladla som si otázku, či aj to chyba, že máme eh, taký veľký počet eh, ľudí, ktorí majú vysoký štatút eh, zamestnateľnosti, ale nemajú prácu. Je to chyba pracovného trhu alebo vzdelávania. Dospela som záveru, že tento problém by sa mohol vyriešiť lepšou spoluprácou týchto oboch sektorov. Je pravda, že každá jedna osoba rozhoduje o svojej E, budúcnosti v oblasti vzdelávania, ale taktiež musia mať dostatočné vyhliadky o svojej zamestnateľnosti do budúcna. Jedno z riešení tohto problému podľa mňa je duálny systém vzdelávania. Tak ako tu už zaznelo, je to systém, ktorý e, kombinuje teóriu a prax zároveň. Takže teóriu, ktorú sa študent učí na škole, potom môže aplikovať v praxi e, na stáži tento systém by e, lepšie prepojil mladých ľudí s trhom práce, stretávali by sa so zamestnávateľmi, získali by skúsenosti a získali by taktiež všetky poznatky, ktoré potrebujú na to, aby sa dokázali vhodne rozhodnúť o svojej budúcnosti a mali by tiež všetky poznatky a znalosti, ktoré im chýbajú e, proti konkurencii na pracovnom trhu. Takíto stážisti a uční sú prospešní aj pre samotný podnik, pre zamestnávateľa. Tento duálny systém si vyžaduje úzkú spoluprácu medzi systémom vzdelávania a pracovným trhom. Je to systémové eh, rozhodnutie, ktoré môže byť dlhodobé a preto aj efektívne. Malo by sa uplatňovať na celej európskej úrovni, tak ako Európska eh, záruka mládeže je na Európskom parlamente, aby sa staral mladých ľudí, aby im zabezpečil eh, istú budúcnosť. Nezabúdajte, že ste sa zaviazali, že chcete poskytnúť mladým ľuďom budúcnosť a teraz je na čase uh, konkrétne konanie. Ďakujeme pekne, pani Lenke. Chcem najskôr povedať, že som veľmi rada, že máme priestor diskutovať s mladými ľuďmi. Ako by som to jednokedy nerobila, to len tak na okraj. Ďakujem za túto príležitosť naozaj srdečne. Možno taká malá inšpirácia. E, myslím, že je to úžasné, že máme takúto možnosť priamej komunikácie prostredníctvom Twitteru. Myslím, že uh, poslanci sú takto v mnoho užšom kontakte e, so svojimi voličmi, so širokou verejnosťou. A teraz e, k vašej prezentácii myslím si, že um, tie um, veľké rozdiely medzi um, úrovňou vzdelania a zamestnateľnosťou uh, dokazujú, že uh, naozaj sú to veľké problémy. Vy uh, priamo spomínate duálny systém vzdelávania ako možné riešenie, možné zvýšenie praktických aspektov vzdelávania. Možno by toto bola príležitosť pre mladých ľudí, aby získali praktickejší e, prístup vo svojom vzdelávaní, avšak je to dlhodobý plán, pretože pre mladých, ktorí sú práve teraz nezamestnaní, to je dosť e, vzdialený koncept. Možno by ste mohli e, navrhnúť nejaké krátkodobejšie a bezprostrednejšie riešenia, ktoré by sa tiež mohli implementovať na celej európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujeme. Marko Zanny. Ďakujem. Chcem sa poďakovať mladým ľuďom, ktorí tu sú medzi nami. Naozaj je veľmi príjemné vidieť mladí ľudí, ktorí predstupujú pred Európsky parlament a navrhujú zmeny. Myslím, že To dáva Európskemu parlamentu nový podnet, aby začal spúšťať nové procesy. Často totiž parlament čili obvineniam, že je príliš vzdialený, ale toto by malo jeho um, pôsobenie oživiť. Keď sa hovorí o užšom prepojení medzi sektorom vzdelávania a e, práce, myslím, že je to veľmi dôležité viac praktických e, e, poznatkov a menej teórie. Vzdelávanie bolo veľmi prospešné pre mladých ľudí v talianskom systéme univerzitného vzdelávania. Je istý nedostatok v tom, že je tam veľká miera teoretických e, znalostí potrebná a nedostatok praktických. Teda, ak by sa to približilo reálnemu svetu, táto univerzitná pôda, by to pomohlo aj mladým ľuďom, aj samotným firmám, pretože firmy by tým získali konkrétne nástroje, ako hodnotiť schopnosti mladých ľudí. Často totiž sa zdráhajú zamestnať mladých ľudí, pretože nemôžu nejakým spôsobom efektívne vyhodnotiť ich schopnosti okrem ich životopisu. Ak by teda získali prehľad o tom, ako mladý človek eh, premo pracuje, bolo by to o mnoho prospešnejšie pre obe strany. Ale ešte predtým členské štáty musia investovať do mladých ľudí, musia e, investovať do týchto systémov duálneho vzdelávania. A v tejto kríze sme svedkami, že často prvé škrty, e, ktoré sa robia v národných rozpočtoch, sú škrty práve vo vzdelávaní mladých ľudí. Ďakujeme pekne. Teraz e, dáme priestor opäť reakcii. Ďakujem za vašu otázku. Pokiaľ ide o prvú z vašich otázok, či existujú nejaké krátkodobejšie a bližšie plány, mm, členské štáty sa možno nesústredujú dostatočne na dlhodobé riešenia. Myslím si, že všetky opatrenia, ktoré sa doposiaľ prijali, sú príliš krátkodobé a Myslím, že tu chýbajú príklady dlhodobých opatrení. Jeden takýto príkladu na Slovensku napríklad je, že nemáme stratégiu zamestnanosti mladých. Ak by totiž e, bola bývala schválená pred niekoľkými rokmi, myslím, že by sa uh, už doteraz trend zmenil. Ja podporujem dlhodobé opatrenie, ale domnívam sa, že už e, sme um, trošku pozadu Mm, čo sa týka druhej otázky, myslím, že to bolo skôr len vyjadrenie, ale súhlasím s vami, že sektor vzdelávania a práce nie sú dostatočne prepojené na našej fakulte. Len veľmi zriedkavo sa uznávajú skúšky na základe uznania praxe a praktické skúsenosti profesory k tomu pristupujú dosť podozrievavo. E, ďakujeme pekne. Myslím, že sme týmto nastolili pozitívny príklad. Nie speed datingu, ale speed hearingu. E, pokryli sme e, množstvo rôznych tém, ale všetky mali spoločné to, že sa týkali nejakým spôsobom európskej mládeže a práce pracovných príležitostí pre európsku mládež. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Ja o speed datingu viem to, e, že sa tam nadvezujú vzťahy niekedy. Aspoň teda to je cieľom speed datingu a práve o toto sme sa snažili aj tu. A aj v máji sme sa snažili o to isté, keď sme sa stretli. A vrátime sa k tomu, pretože toto je dlhodobý vzťah a vy a vaša agenda budete súčasťou aj našej agendy. Takže ešte raz srdečná vďaka Teraz máme pred sebou ďalšiu tému, o ktorej musíme rokovať. Ďakujem. Uh, European... Ďalej nasleduje eh, návrh, eh, smerni, eh, návrh smernice Európskeho parlamentu a rady o námorníkoch. Mm. Mm. Ah, yes. Let me just add that I want to... Chcela by ste ešte dodať, že sa chcem poďakovať eh, aj tlmočníkom, hovorila láskovo pani predsedajúca, pretože s týmito extrémne rýchlymi vypočutiami je problém v tom, že sú relatívne zaťažujúce pre tlmočníkov. Yes, on the agenda. Ďalej nasleduje výmena názorov na tému smernice, úpravy smernice o námorníkoch. Dávam slovo spravodajkyni pani Morin Šachti. Merci, madame la présidente. Je vous remercie de me passer la... Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za udelenie slova ďakujem všetkým kolegom, ktorí ostali na túto veľmi dôležitú tému, ktorá by sa mala týkať všetkých e, členov e, Výboru pre sociálne veci. E, prečo je to taká dôležitá téma? Kolegovia, všetci si spomínate, čo sme už počas predchádzajúceho volebného obdobia, že opätovne sa nastoluje návrh smernice, ktorý neúspel v marci apríli minulého roka bola to práca, ktorá sa viedla veľmi krátku dobu. Teda prečo nová smernica? Pretože máme všetci spoločne povinnosť prevziať určitú skupinu výnimiek, ktorá sa týka námorníkov a ktorá nám umožní dotknúť sa piatich smerníc napríklad e, zlyhania podnikov, respektíve e, bankrotu podnikov, práce, právo na prácu Európskej únie, právo na informácie a konzultácie, kolektívne prepušťanie, ale zároveň aj transfery a vysielanie pracovníkov. A to sú všetko zásadné témy našej komisie, nášho pardon, výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky. Takže táto práca, mali by sme sa do nej opätovne pustiť, ale opätovne sa do nej púšťame oveľa väčšou snahou a túžbou uspieť. A zorganizovali sme vypočutia s part- sociálnymi partnermi, s Európskou federáciou pracovníkov v doprave a s Európskou asociáciou e, lodiarov a uvedomujeme si, že zblíženie určitých zásadných tém nám pomôže, zblíženie názorov na určité zásadné témy nám pomôže posunúť e, našu prácu vpred. Druhá vec, ku ktorej by som sa chcela vyjadriť, to je pracovná metóda, ktorú sme použili. Chcela by som sa tu poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, pretože už sa nám podarilo zorganizovať jedno konzultačné stretnutie tienovými spravodajcami ohľadom metóde, metódy a organizácie našej práce. Ja som navrhla nasledovné. Ja som prizvala všetky politické skupiny, aby sa k nám pridali a pracovali počas celého obdobia, aby sme všetci mali všetky, všetci rovnaké informácie, tak aby sme vytvorili spoločný základ vedomostný poznatku. A potom si každý spraví, aké pozmenujúce návrhy bude chcieť, ale budeme vychádzať z toho istého základu informácií. A myslím si, že to uľahčí nielen e, proces pracovný medzi rôznymi politickými skupany, skupinami, ale zároveň to aj urýchli a zefektívni našu prácu. To je náš spoločný cieľ. Chceme uspieť Samozrejme, chceme uspieť pri revízii všetkých týchto smerníc cez novú pozmeňujúcu smernicu o práci na mori. Chceme legislatívnym spôsobom konkretizovať ten pokrok, ktorý už pripravili e, lodiari a námorníci, ale zároveň, aby sme mohli spoločne E, dať všetko dohromady a konkretizovať našu prácu cez dôležitý významný hlas, hlasov, hlasova, dôležité významné hlasovanie na plenárnej schôdzi s najväčším počtom prípadných možných hlasov. Predchádzajúce práce sa museli realizovať e, vzhľadom na európske voľby za veľmi krátku dobu. Teraz máme trošku viac času pretože našim cieľom je pripraviť sa na hlasovanie vo výrobe v, v výbore v marci a na plenárke v apríl alebo máj, čiže máme trošičku viac času, ale nie veľa, ale máme inú pracovnú metódu, tak aby sme od samého začiatku všetky politické strany mali všetky rovnaké informácie. To by nám malo pomôcť uspieť. Minimálne pani predsednička, chcela by som povedať, že ako spravodajkynia sa angažujem, robím všetko preto, aby táto nová smernica bola úspechom. Chcela by som sa už poďakovať teraz Zoltanovi, ktorý naozaj energeticky pracuje po vašom boku a dúfam, že so všetkými tými spravodajcami budeme môcť sa postarať o veľký úspech tohto textu. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme spolu mali rozhovory s partnermi. To znamená sociálni partneri, lodiari. Na to sa zameriavame v súčasnosti. Uh, thank you. I'll give the floor. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo komisii. Konkrétne je to pani Guin. Five minutes. 5 minút, prosím. Madame pronounce it? Oui, merci, Madame la Présidente, mais je... Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že vaše dnešné stretovanie, stretnutie je zamerané naozaj na rozhovor so sociálnymi partnermi. A, mm, mm, radšej by som možno vystúpila po prezentácii a po vystúpeniach názorov s členmi tohto výboru. Ďakujem pekne. Okay. Uh, Teraz nasleduje pán Mark Dickinson, ktorý tu zastupuje Federáciu pracujúcich v sektore dopravy v Európe. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani spravodajkyňa. Moje meno je Mark Dickinson a som generálnym tajomníkom odborovej organizácie pracujúcich v sektore na morej dopravy konkrétne v Holandsku. A teraz tu vystupujem ako hovorca Európskej federácie pracujúcich v námorníctve. Taktiež e, vystupujem ako hovorca e, výboru pre sektorálny sociálny dialog e, pre obraz námornej dopravy. Ako možno viete, organizácia ETF je zastrešujúcou organizáciou, ktorá e, zastupuje e, všetkých pracujúcich e, v oblasti namorticov. Máme 213 združení v 41 európskych krajinách. Zastupujeme viac ako 2,5 milióna pracujúcich v tomto sektore dopravy, a konkrétne v sektore námornej dopravy. Je to 272 tisíc námorníkov v 76 združeniach námorníkov v 33 európskych krajinách, spomedzi ktorých v ktorých sú zastúpené všetky členské štáty EÚ. My pôsobíme ako sociálny partner v oblasti námornej dopravy spoločne s EXA. Spolupracujeme teda s EXA a vždy sa snažíme viesť progresívny dialog s a prevádzkovateľmi námornej dopravy už niekoľko desaťročí. Teraz, ak dovolíte, by som rád vložil do kontextu e, náš spoločný kompromisný e, predmet dohody o vyňatí námorníkov v tejto smernice. Ako viete, aj keď európska legislatíva práce sa vzťahuje na všetkých pracujúcich v všetkých sektoroch doposiaľ, niektoré smernice umožňujú členským štátom uplikovať výnimku na námorníkov na základe ich špecifickej povahy práce. Toto by otvorilo možnosť diferenciácie prístupe k námorníkom v porovnaní s ich kolegami na pevnine. Z pohľadu ETF táto situácia sa musí napraviť a to čo najvhodnejším spôsobom. My sa tu snažíme len o prejav úcty a dodržiavanie práv, ktoré vyplývajú z charty základných práv Európskej únie a aby sa stiaholi tieto práva aj na námorníkov. Legislatívny návrh komisie, ktorý upravuje príslušnú smernicu, um, preto netrpezlivo očakávame, avšak uh, vyvolal rozporuplné reakcie buď alebo proti. Vo všeobecnosti po preskúmaní a praktického uh, dopadu uh, sa ukázalo, že vzniklo isté zmetočné prostredie a neupokojili sa mm, obavy niektorých sociálnych partnerov. A pokiaľ ide o význam sociálneho dialógu, po tom, čo váš výbor nepodporil prvú správu, sociálni partnery si uvedomili, že e, je potrebné trošku zmierniť e, emocionálnosť tejto diskusie a preto ETF aj EXA sa rozhodli pristúpiť k rokovaniam, aby preskúmali e, spojúka. E, my v našom e, sektorálnom výbore pre sociálny dialog hovoríme, že na dialog treba dvoch. A ukázalo sa, že v minulosti náš dialog bol úspešný. Som veľmi ráda, že dnes môžem predstúpiť pred vás spolu so svojim kolegom z EXA, s pani Pio Vos. A môžeme vám povedať, že sme dohodli kompromis vo veci vyňatia námorníkov v tejto smernice. E, dá sa povedať, že táto dohoda bola pozitívnym prekvapením a vôbec nebola samozrejmosťou. Od samotného počiatku sme vedeli, že to nebude jednoduché Pomohlo nám veľmi výrazne to, že ETF aj EXA sa zaviazali viesť konštruktívny dialog a tá nám pomohla prekonať e, úvodné rozdielnosti v názoroch. Snažili sme sa zvýšiť praktickosť e, návrhu komisie, e, čo sa týka plného dodržiavania práv námorníkov na informácie a účasť pripomienkovania, čo sa týka a dodržiavania ich spravodlivých pracovných podmienok. A teraz odovzdám slovo kolegyni Pívos, ak dovolíte. Thank you. Ďakujem, pani predsedajúca a vážna pani spravodajkyňa, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ako práve povedal Mark, ja sa volám Piafos a je mi cťou, že predsedám skupine prevádzkovateľov lodnej dopravy vo veci sociálneho dialogu. Chcem v mene nášho združenia EXA sa poďakovať za to, že ste nás pozvali na túto rozpravu ako jedného z sociálnych partnerov, aby sme predložili našu spoločnú dohodu o dopadoch tejto smernice. EXA zastupuje Národné združenie prevádzkovateľov leteckej dopravy Európskeho spoločenstva a Norska. Členské krajiny a združenia prevádzkujú všetky druhy lodi a obchodujú na celom svete. A vlastníci lodí sú veľmi aktívni aj v tradičných formách eh, prepravy tovaru a taktiež eh, sú veľmi aktívni vo všorových odvetiach priemyslu, kde prevádzkujú um, rôzne druhy veľmi sofistikovaných plavidiel vlastníci e, ľudí, ktorých zastupujeme, sú aktívni aj v osobnej, e, aj v nákladnej doprave, či už e, v kontajneroch alebo v krabiciach. Vlastníci lodí, ktorých zastupujeme, nie sú aktívni len v rámci Európy, taktiež sa angažujú v rámci prístavov e, aj v iných susedných krajinách Európskej únie, ale taktiež e, na transatlantickej úrovni. A často sa zabúda na to, že európsky vlastníci lodí sú taktiež e, aktívni v iných obchodných sférach mimo európskeho kontinentu. Nedávno zverejnená štúdia Oxford Economics naznačuje, že Európsky vlastníci lodí majú pod kontrolou 40 celej lodnej dopravy a e, zamestnávajú zhruba 2,3 milióna ľudí. A celkový príspevok e, Európskej lodnej dopravy e, do HDP je zhruba 145 miliard eur. A táto ekonomická skutočnosť musí byť súčasťou kontextu, keď sa hovorí o návrhu Európskej komisie smernicu, ktorá má nahradiť eh, existujúce výnimky, ktoré platia pre námorníkov. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že táto téma nie je len administratívnou úpravou piatich relevantných sociálnych smerníc. Ehm, vôbec nie. Je to veľmi zložitá záležitosť aj právneho hľadiska, aj vzhľadom na možné negatívne dopady na ľudnú dopravu, ako aj priamo na európskych námorníkov, ak by sa akýmkoľvek spôsobom upravila sociálna legislatíva EÚ. Teda inými slovami, rokovania medzi EXO a ETF o tejto významnej veci rozhodne neboli jednoduché. Práve naopak. Museli sme dosť zdlhavo sa snažiť pochopiť e, zložitosť celej problematiky a taktiež e, sa snažiť pochopiť záujmy oboch strán. Avšak po zložitých a intenzívnych rokovaniach EXA a ETF napokon dosiahli to, o čom si mnohí mysleli, že je nemysliteľné a síce podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s konkrétnymi návrhmi na úpravu pôvodného návrhu komisie náš spoločný návrh predstavuje veľmi citlivú rovnováhu medzi záujmami oboch organizácií a taktiež má podporu našich členov. Pani predsedajúca, vážení poslanci, zložitosť eh, tejto problematiky už uznávajú všetky zúčastnené strany najmä EXA, ETF a ich e, členovia, ale aj Európska komisia a taktiež Rada. Dúfame, že aj vo vašej rozprave zohľadníte dôležitosť tejto témy a že vezmete do úvahy to, že sociálni partnery dosiahli sice spravodlivú, ale veľmi citlivú a krehkú dohodu. Je to kompromis, ktorý, ako povedal Mark, nám ukáže spoločnú cestu ďalej. Ďakujeme pekne. A teraz dám slovo tenevým spravodajcom. Niektorí z nich sedia tu za prezidentským stolom. Najskôr Agnes Jongerius. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to je vyjadrenia všetkým, ktorí e, sem za nami dnes prišli. A ja by som chcela vás naozaj pochváliť za tú dohodu, ktorú ste dohodli. Nebola to len taká nedelná prechádzka, ako ste povedali. A určite je toto vďaka tomu, že ste odvedli obrovský kus práce na tejto dohode. A Európsky parlament v svojom minulom období to nedokázal. A to, že sa vám to teraz podarilo, je skutočne chválihodné. Pár otázok, ktoré mám pre sociálnych partnerov a potom ešte jedna otázka pre komisiu. Prvá otázka. Možno je to niečo, čo asi sa dá predpokladať, ale v každom prípade. Dosiahli sme dohodu a samozrejme musíme zohľadniť aj tú skutočnosť, že najlepšie môžu tento dialog viesť na morníci sami. A ja si myslím, že Európsky parlament by mal vašu snahu podporiť. Takže predpokladáme, že najlepším riešením by bolo, keby sme schválili túto dohodu tu v parlamente. Je to tak? Po druhé, čo sa týka obsahu dokumentu alebo textu, tak ten je dosť jasný a ja teda to vidím tak, že prebehlo pár diskusí na poslednú chvíľu ohľadom oznámenia v súvislosti s kolektívnym prepušťaním. Možno by ste k tomu mohli niečo povedať. A ešte jedna vec, len tak zo zvedavosti. Prečo ste si vybrali tento, toto kontaktné miesto pre kolektívne alebo hromadné prepušťanie námor, v prípade námorníkov. Prečo by sa to malo týkať len prípadov, kedy sa to stane v Európskej únii? Prečo to medze len na EÚ? Otázka pre komisiu. Pani Foss práve hovorila o príjmaní alebo prijatí tejto, tohto dokumentu na komisii ste spokojní so stavom veci? rada a komisia by súhlasili s touto sektorálnou dohodou? Ďakujem. Ďakujem. Ulla Torneš. Ďakujem. Takže ja chcem taktiež poďakovať všetkým, všetkým sociálnym partnerom za tú zaangažovanosť. Ja som Dánka a práve preto som zvyknutá, že keď dvaja partnery sa dohodnú, tak, dvaja, tak politici rešpektujú výsledky, ku ktorým sa dopracovali a v podstate sa postavia až do druhej rady. Takže skôr sa chcem obrátiť na komisiu. Komisia, mohli by ste nám povedať, ako hodnotíte túto dohodu sociálnych partnerov? Je to na rovnakej úrovni ako to, o čo sa komisia snažila? Sociálne partnery nám to povedali, že bolo potrebné robiť určité ústupky. A rôzne kompromisy, tak aby sa mohli dohodnúť nakoniec. A myslím si, že komisia určite bude musieť vykonať drobné zmeny. Takže komisia, ako sa vám to pozdáva? Ako sa vám pozdávajú tie výsledky? Ďakujem. Anna Geriky tu nie je. A pani McIntyre. Áno, Arne Gerike sem nemohol dnes prísť, takže ma požiadal, aby som za ECR povedala niečo ja. Predovšetkým chcem poďakovať rečníkom, ktorí sa tu zatiaľ vyjadrili a taktiež chcem poďakovať spravodajkyni. Pani Šantie vždy e, robí, e, pracuje veľmi dobre a určite tomu nebude ani v tomto prípade. Čo sa týka globálnej povahy lodného priemyslu, tak tam sú určité praktické ťažkosti pod e, jurisdikciu ktorého štátu e, to e, v niektorých prípadoch spadá. A e, niekedy to ťažké určiť. ECR víta návrh komisie vylúčiť e, ich zo smernice o vysielaní pracovníkov. Samozrejme, že oni by z toho ani nemali veľký prospech, keby boli zahrnutí do rozsahu pôsobnosti. A samozrejme by sa v tom prípade musela e, e, revidovať aj definícia vysielania pracovníkov. Sú tu je tu takýto scenár s rôznymi výnimkami, to si myslím, že je nepriateľné a je treba to riešiť. Naďalej je tu obava tá, že e, tieto opatrenia by mohli viesť tomu, že sa lode nebudú radšej plaviť pod vlajkou členských štátov EÚ a mohlo by tu dôjsť k stratám. Taktiež dôkazy sociálnych partnerov vyzerajú tak, že je treba uznať, že toto je veľmi špecifické pracovné prostredie a taktiež tieto výnimky musia byť zavedené tak, aby to nenarušilo prácu. Členské štáty by mali urýchliť práce na návrhu, podporiť rôzne pozmenujúce návrhy a hodnotenie vplyvu komisie v podstate neprichádza s nejakými konkrétnymi nákladmi na implementáciu smernice. Taktiež neexistuje odhad ohľadom toho, koľko námorníkov v podstate e, to bude obsahovať. Máme tu smernicu EVC, a v podstate sú odhady, že by to mohlo sa 643 eur na stretnutie na hlavu. Takže vo všeobecnosti sa asi shodneme na tom, že iba európska legislatíva vytvorí e, harmonickú situáciu. Avšak musíme byť opatrní. V priebehu rokovania v parlamente nesmieme vytvoriť dodatočnú administratívnu záťaž, pretože to by neprispelo k zlepšeniu situácie. Ďakujem. Takže Patrik Leijari tu nie je. Taktiež e, tu nie je pani Lambert. A tak dostávam, dávam slovo pani Ajuto za FDD. Ďakujem, pani predsednička. Milí kolegovia, hovorím za eh, teňového spravodajcu, ktorý tu nie je. Sme veľmi radi, že sa rieši táto situácia, pretože námorníci nemajú takú ochranu ako iné kategórie a to je nepriateľné, alebo iné kategórie zamestnancov. Takže tu malá miera sociálnej ochrany a toto spôsobilo, že toto zamestnanie pre mladú generáciu nie je príliš atraktívne a pomaly je cítiť, že je nedostatok kvalifikovaného personálu. Tento návrh smernice prichádza ruka v ruke s dialogom s jednotlivými partnermi. Toto vítame. Je treba pomôcť tomuto sektoru, ktorý naozaj túto našu pomoc potrebuje. Myslím si, že návrh smernice je dobrý. Ďakujeme spravodajkyni a budeme spoločne s ostatnými kolegami pracovať na to, aby sme sa svižne dopracovali k ďalším výsledkom. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostáva pani Niriad, ktorá zastupuje výbor pre rybolov. Ďakujem. Myslím si, že všetci sme na tej istej lodi, čo sa týka ťažkosti námorníkov, čiže som len s potešením e, privítala návrh komisie. Potrebujeme poskytnúť bezpečnosť a podporu námorníkov a musíme minimalizovať administratívne prekážky a chceme dosiahnuť nejaký rast e, tzv. modrej ekonomiky a musíme zabrániť sociálnemu dumpingu. Takisto chcem vyzvať komisiu, aby monitorovala sociálny dumping v tomto sektore a som rada, že je tu neregresná doložka a revízna doložka, ale mám určité obavy, tak či onak, pretože smernica o o kolektívnom prepušťaní by nemala byť e, na, vysielaná príslušnému orgánu krajiny pod vlajkou, ktorej sa plavidlo plaví E, sú tu rozdiely, takisto možnosť mať výnimku z povinnosti kolektívneho vypušťania, keď sa to týka iba jedného plavidla. Musí to byť opodstatnené, pretože plavidla sú rôznej veľkosti, aj počet zamestnancov je rôzny a preto nemôžeme mať jednorazové riešenie pre všetkých univerzálne. Ak jedno plavidlo zamestnáva 30 ľudí, tak sa s ním musí zaobchádzať úplne inak, ako keď máte nejaké domáce rodinné plavidlo. Takisto súhlasím s tým, že sa tu vypustila e, e, položka ohľadom a prepušťania, pretože to priláka viac ľudí do sektora, zvýši to bezpečnosť pracoviska, aspoň pre tých pracovníkov, ktorí odhodlane pracujú v tomto sektore a vedia, že keď budú starší, tak budú mať istotu, že budú môcť v sektore naďalej zohrávať dôležitú úlohu. Dúfam, že výsledky týchto rokovaní by mali byť v súlade s agendou pre nové e, pracovné miesta a zručnosti a musíme si vymiať v tejto oblasti osvedčené postupy a podporiť prestíž, ktorý ktorý má námorný sektor. Máme určité obavy ohľadom technologickej modernizácie a nákladov, ktoré s tým súvisia a dúfam, ako členka výboru pre rybolov, že sa nám podarí zabezpečiť primerané odporúčania, tak aby sme zvýšili finančné prostriedky na modernizáciu tých lodí, ktoré potrebujú takúto modernú technológiu, tak aby mohli naďalej pracovať a fungovať a komisia by mala poskytnúť finančné prostriedky v tejto oblasti a dala možnosť mladým námorníkom pokračovať vo svojej e, profesionálnej činnosti v tejto oblasti. Mám otázku. Spomenuli ste v hodnotení dopadov komisie, že sa spravia dve štúdie. Jedna o zmenách e, e, kariéry námorníkov a chcel by som vedieť, ako dlho budeme čakať, kedy budú tieto výsledky štúdií, pretože naozaj sa netrpezlivo nevieme sa dočkať výsledkov týchto štúdií. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostáva komisia. Bolo tu zo pár otázok, ale aj pripomienok k tejto téme. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tieto návrhy, ktoré sú na stole, to znamená, je to návrh komisie, o ktorom dnes diskutujete, Tie nepadli z neba. Je to návrh, ktorý sa pripravuje už niekoľko rokov a chcela by som stručne pripomenúť trošku histórie. Tak ako všetky návrhy v rámci článku 153 zmluvy sociálna kapitola, komisia predkladá svoje návrhy len po tom, čo prebehnú konzultácie na základe článku 154 so sociálnymi partnermi. Tak sa aj stalo. Boli tu dve fázy konzultácií. V tom čase to boli sociálni partnery v sektore rybolovu. Schválili tú všeobecnú myšlenku komisie ukončiť výnimky v celej škále smerníc a sektore námorníctva v tom čase sociálni partnery sa nezhodli. E, odbory sa pozitívne stavali a zamestnávateľia sa stavali nepriaznivo e, ani rokovania sociálnych partnerov, tak ako to e, bolo požadované zo strany komisie na túto otázku neprebehli. A preto sme teda pokračovali ďalej a hodnotili sme dopady a pokračovali sme naďalej aj v dialogu so sociálnymi partnermi, konkrétne s predstaviteľmi priemyslu, aby sme prediskutovali špecifika námorného sektora. Uznávame, že tento sektor je špecifický a preto v našom návrhu sme pripravili taký návrh, taký dizajn, ktorý umožní v podstate tak odľahčiť záťaž a finančný dopad zmien a zároveň zachováva ambiciózny prístup pre konvergenciu, zblíženie práv pracovníkov, ktorí pracujú na, suchu, na suši a tých, ktorí pracujú na mori. Medzi tým od novembra 2013 diskusie s, s členskými štátmi na rade poukázali na to, že niektoré členské štáty ktoré majú veľký priemyselný sektor, predovšetkým v obchodnom námorníctve, majú špecifické otázky, a v tomto kontexte je pravdou, že sociálni partnery sa dali dohromady, keďže skonštatovali, že niektoré návrhy komisie, návrhy určitých ustanovení neposunuli významným spôsobom vpred v rámci rady. Čo sa týka nás, to znamená na strane komisie, neviem, či sa dá povedať, že radi tancujeme tango. Ja e, si myslím, že komisia radšej tancuje iné tance, e, také skupinové tance, pretože pracuje v rámci spolulegislatívneho procesu, ale my sme teda veľmi pozitívne prijali diskusie sociálnych partnerov, ktoré umožnili nájsť riešenia na ich úrovni a ktoré veľmi pozitívnou mierou prispeli k ďalšiemu priebehu diskusí na úrovni rady. Naše hodnotenie je také, že globálne sa dá povedať, že spoločné stanovisko sociálnych partnerov znamená rovnaké všeobecné ciele, ktoré navrhla aj komisia. Ale sociálni partnery našli trošku inú rovnováhu čo sa týka určitých ustanovení v porovnaní s tým, čo našla komisia. A teda je potrebné sa pozrieť na celý balík a nájsť e, správnu rovnováhu a zároveň zdôrazniť, že tie všeobecné ciele ostávajú nezmenené. Pri určitých ustanoveniach spoločné stanovisko sociálnych partnerov ide trošku ďalej ako stanovisko komisie, zase v iných otázkach je skôr menej pokrokové ako to naše. A musíme to celé vnímať ako jeden celok. V tých diskusiách na rade tento príspevok sociálnych partnerov bol vnímaný ako niečo užitočné a pozitívne zo strany viacerých členských štátov na druhej strane samozrejme náš návrh, my na ňom trváme, je to proces spolu legislatívneho rozhodovania a zároveň sme pripravení pomáhať parlamentu aj rade v nadchádzajúcich týždňoch, aby sa dohodli na tomto návrhu začiatkom roku 2015, aby som zareagovala na niekoľko konkrétnych otázok. Poviem len toľko, Otázka pani McIntyre to bola, myslím. Čo sa týka nášho hodnotenia dopadov o nákladoch navrhovaných zmien zo strany komisie, na strane 39 hodnotenia dopadov nájdete aj hodnotenie nákladov e, zmien, čo sa týka informácií a konzultácií. Je tam viacero typov nákladov a nájdete tam toto hodnotenie v našom hodnotení dopadov konkrétnejšie odpoveď na viaceré otázky pani spravodajkyne, e, čo sa bude môcť odpovedať pozajtra, keď sa zúčastní zasadnutia výboru pre rybolov. Ďakujem. Mark Dickinson, máte zo pár minút na zhrnutie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel som sa vrátiť k tej úplne samozrejmej otázke, ktorú položil tieňový spravodajca, teda spravodajkyňa, pretože sa opýtala, či sociálni partnery chceli vašu podporu. A kratučko môžem povedať, že áno, v každom prípade chceme vašu podporu a potrebujeme vašu podporu. Dúfam, že hoci Samozrejme, tento kompromisný návrh nie je záväzný, pretože sa nám nepodarilo mať oficiálnu dohodu sociálnych partnerov, ale ak by som mohol byť tak odvážny, tak by som navrhol, že takto by sme mali dohodu vnímať. Mali by sme to vnímať ako veľmi pozitívny výsledok, mali by sme to pochváliť. Svedčí o potrebe aktívneho a konštruktívneho sociálneho dialogu na európskej úrovni a vieme, že nová komisia vkladá veľké nádeje do takýchto postupov, postupov Európskeho sociálneho dialogu a viem, že ETF je súčasťou tejto dynamiky a dúfam, že aj kolegovia sa k tomu postavia rovnako. Náš kompromisná dohoda nie je dokonalá, ale ktorý kompromis je? Sme presvedčení o tom, že to prispieje k dosiahnutie cieľov odstránenia efektívneho vylúčenia týchto výnimiek a zaobchádzania s pracovníkmi na mori rovnako ako s pracovníkmi na suši. Stretli sme sa niekde uprostred, pani predsednička, aby sme našli efektívne riešenie veľmi citlivých tém ako ste tu vypočuli, e, kolegyňa priateľka Pier vysvetľa vo svojom vystúpení, je tu veľmi krehká rovnováha, ktorú je potrebné nájsť medzi rôznymi, ale predstavuje ten najlepší kompromis, aký sa nám podarilo dosiahnuť. Čiže zhrniem tým, že poviem, že chcem vyzvať všetkých, aby venovali pozornosť našej dohode pri ďalších rozprávach a aby podporili to, čo my považujeme za dobrý výsledok pre európskych námorníkov a európskych lodiarov. Zároveň ďakujem. Ďakujem, pani Vos. Ďakujem pekne. Na úvod poviem len toľko, že súhlasím s tým, čo povedal Mark Dickinson o povahe našej dohody Napriek tomu, že z toho právneho hľadiska, z pohľadu zmluv, to neznie ako záväzná dohoda sociálnych partnerov. My ako sociálni partnery to považujeme za záväznú dohodu. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Chcela by som zareagovať, myslím, že tu bola otázka tienového spravodajca na kolektívne prepušťanie. Myslím si, že stojí za poznamenanie toho, že na rozdiel od pôvodného návrhu komisie EXA e sa dohodli, že budú uplatňovať smernicu o kolektívnom prepúšťaní aj pre lodiarský priemysel. V prípade, že lodiarská spoločnosť sa rozhodne pre kolektívne prepušťanie bude mať povinnosť riadiť sa pravidlami, ktoré sú uvedené v smernice 98 lomeno 59, o e, vrátanie toho obdobia pre schladenie mysle obrazne povedané. Počas tohto obdobia firma alebo majiteľ lode musí počkať 30 dní skôr ako zrealizuje plánované prepustenie. A počas tohto obdobia je možné si veci premyslieť, je možné viesť diskusie medzi zamestnávateľom a zástupcami odborov o modalitách kolektívneho prepušťania. A pri kolektívnom prepušťaní príslušný orgán štátu, pod vlajkou ktorého sa loď plaví, musí byť o tomto rozhodnutí informovaný. A to je v podstate zmysel smernice a dáva to zmysel pre námonnú dopravu z právnych dôvodov, aj preto, že sa dodržiava v mnohých členských štátoch princíp vlajkovej lode. Ďakujem pekne. Mhm. Ďakujem pekne. Posledná pripomienka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, na úvod by som sa chcela poďakovať partnerom, ktorí boli ochotní prísť na toto vypočutie. Myslím si, že mm, si zaslúžia pochvalu všetkých kolegov a uznanie toho, že všetci vnímame, aký je tento sektor veľmi dôležitý pre celú Európu a pre európske hospodárstvo. A to, ako dôležité sú smernice, ktoré musíme zmodernizovať, tak aby sme vyriešili problém výnimiek. Druhá vec, ktorá je pre mňa veľmi, veľmi dôležitá, to je význam týchto predbežných dohôd, ktoré prebehli počas zosúľadovania názoru, Je to veľmi dôležité, nechcem to podceňovať a určite si aj všetci spoločne uvedomili po zlyhaní minulý rok, pardon, nie minulý rok, ale v eh, marci, apríli, keď sme zlyhali v našom návrhu. Myslím si, že toto zlyhanie mm, prinieslo všetko zlé, prináša niečo dobré, pretože nás to všetkých zmobilizovalo k tomu, ako na strane komisie, tak aj na strane parlamentu, aby tentokrát sme spravili všetko preto, aby sme uspeli. A na záver, nemáme právo na zlyhanie tentokrát. Nemôžeme si dovoliť neúspieť. A preto so všetkými tieňovými spravodajcami, so zástupcami všetkých politických skupín sme sa pustili do toho, že najprv sa všetci dobre oboznámime so všetkým a potom budeme zosúľadovať naše názory. Tretia vec, ktorú by som chcela povedať, a mnohí z vás ste o tom hovorili. To sa týka významu sociálneho dialogu a problémov, ktoré to obnáša. Súhlasím s vami. Až do takej miery, že som navrhla všetkým kolegom tieňovým spravodajcom rôznych politických skupín, aby sme v rámci medziskupiny medzi skupiny, ktorá je odborárskou medzi skupinou medzi Európskym parlamentom a európskymi odbormi. Mimochodom, tu vítam zástupcov európskych odborov že aby aj na medziskupine sa mohlo hovoriť o tejto téme, tak aby sme mohli zabezpečiť naozaj najväčšiu podporu pri hlasovaní v plenár, na plenárke ohľadom konsenzu. A to si myslím, že je jednoducho nevyhnutné. Povedali ste všetci, že je to zložitá problematika. Odvedli ste svoju prácu, ja ju rešpektujem. Chcem pripomenúť mimochodom všetky tieňoví spravodajcovia, vzhľadom na to, že sa tu jedná množstvo, o množstvo smerníc, ktorých sa to týka 5. 5 textov. Takže parlament naozaj musí odviesť svoju prácu spolu zákonodárcu, pretože viete veľmi dobre, že prerábať smernice, to si vyžaduje detailnú prácu juristov, lingvistov, že to je naozaj veľmi detailná práca. legislatívcov. Čiže to nie je niečo, čo sa dá zobrať ako nejaký balík, ale na základe tej dohody alebo dohôd, ktorý, ktoré sú uzavreté medzi zainteresovanými stranami, my na úrovni Európskeho parlamentu musíme sa pustiť naozaj do legislatívnej práce, ale viem, že sa môžem spolahnúť na všetkých. Aspoň teda želám si, aby v tejto legislatívnej práci a pomocou nej sa nám podarilo dohodnúť. Hovorím nás, pretože týka sa to nás všetkých, aby sme mohli zahrnúť aj eh, chartu základných ľudských práv. Všetci sme ju podpísali, čiže my ako zákonodarcovia eh, nemôžeme na jednej strane schváliť chartu a potom byť spokojní s výnimkami, s vylúčením nejakej kategórie ľudí z ich práv, ktoré im vyplývajú z charty. Ak dovolíte, želáme si aj to, aby nové technológie, ktoré dnes sú, dnes prichádzajú do sveta lodí a e, kolegovia z rybolovu tu už nie sú, ale určite mu to všetky všetci poviete. Čiže dnes sa to týka lodí, zajtra sa nové technológie budú týkať rybolovných plavidiel. Je dôležité, aby boli možné konzultácie s personálom a aby e, sa diskutovalo so všetkými. Môžeme dnes mať k dispozícii rôzne metódy konzultácií e, s pracovníkmi, ktorých sa takéto zmeny týkajú. Čiže to bolo veľmi stručne. Chcela som naozaj len naznačiť ako si predstavujeme ďalšiu prácu v našom harmonograme, čiže dnes po týchto konzultáciách sa vlastne púšťame do práce tu spoločnej, ale už uh, sme sa spojili medzi politickými skupinami. Pripravíme text, prvý návrh, ktorý zašleme na preklad na 19. decembra. Vidíte, to všetko ide veľmi rýchlo. Preskúmame tento návrh správy na zasadnutí pracovnej skupiny 21. alebo 22. januára 2015, pani predsednička, a dúfame, že budeme môcť mať lehotu na pozmeňujúce návrhy 29. január, tak aby sme mohli preskúmať tieto pozmeňujúce návrhy 26. februára na našom ďalšom stretnutí a aby sme mohli spolu s tenovými spravodajcami pripraviť možné kompromisné texty v týždni 10. až 18. pardon, 10. 11. 12 tak aby sa dalo naozaj dobre hlasovať vo výbore pre zamestnanosť. Viete, že nemôžeme podceňovať eh, hlasovanie vo výbore. Ide o veľký význam a o eh, rozsah toho, ako sa zhodneme my na výbore, tak viem, že od toho bude závisieť, ako prebehne hlasovanie na plenárke. A naozaj spravím všetko preto, aby sme uspeli s touto smernicou. Ďakujem všetkým, čo pracujú okolo mňa a za to, že pracujeme všetci jedným smerom. Ďakujem. Thank you, Andy. Ďakujeme pekne. A na 24. marca je naplánované hlasovanie vo výbore. Ďakujeme všetkým za vystúpenia. Dáme si trojminútovú prestávku predtým, ako pristúpime k správe EURES. Okay, we start with the, uh, the, uh... Ďakujem pekne. Začneme ďalším bodom na programe. Konkrétne ide tu o Európsku sieť služieb zamestnanosti a ďalej prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov. Každý rečník, ktorý vystúpi, bude mať dispozícii 6 minút na svoju prezentáciu. A najskôr dám slovo pánovi Robertovi Plumerovi, ktorý zastupuje Eurobiznis. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň. Ďakujeme za pozvanie, za to, že e, môžeme aj my prispieť e, z pohľadu Business Europe k tejto téme. E, na úvod chcem povedať, že podporujeme opatrenia, ktoré môžu posilniť mobilitu medzi európskymi krajinami a vnímame EURES ako kľúčový v tomto procese, najmä v súvislosti s celkovým cieľom nariadenia a obnovením EURES, eh, čo je eh, lepšie eh, zameraným subjektom na lepšie zosúladenie dopytu práce a ponuky práce. Je dôležité tiež zúrazniť, že zamestnávateľia by mali mať dostatočnú flexibilitu z hľadiska možností vynímať voľné pracovné miesta, aby sa uvádzali na európskych portáloch a toto platí aj v kontexte nového rozsahu pôsobnosti návrhu EURES a to by súviselo s otvorením e, tohto procesu Európskym agentúram pre zamestnanosť a taktiež na cezhraničnej e, báze by to mohlo fungovať. Sú tu aj e, isté konkrétnejšie body, ktoré neskôr tiež spomeniem. Podporujeme myšlienku, ktorá súvisí s, so stážami a učňovskými pobytmi. Myslíme si, že sa to môže pozitívne prejaviť na zamestnateľnosti e, týchto kandidátov a taktiež e, to môže priniesť výhody aj zamestnávateľom. S tým súvisí, a konkrétne so, so stážami súvisí otázka takého zásadného e, prístupu k tomu, ako stážisti budú zadefinovaní v tomto nariadení. E, tam, kde sa spomína, že stážisti e, nadobudnú pracovnoprávny vzťah s zamestnávateľom a že by sa považovali týmto za pracujúcich. To je dôležité ako principiálny to Z nášho pohľadu nepovažujeme stážistov, či už ide o stážistov z Eh, voľného trhu alebo ako, účas, ako súčasť um, eh, pracovnej praxe. My ich nepovažujeme za pracovníkov a pracujúcich v pravom slova zmysle, takže mm, toto by sa podľa nás malo upraviť článku 2, kde sa spomínajú definície pojmov. A taktiež v nariadení by eh, mal byť priestor rozlíšiť jednotlivé odlišné štatúty stážistov. S týmto súvisí aj toho, že nariadenie e, sa sústredie predovšetkým na stáže na voľnom trhu a podľa nás by, by sa to vo väčšej miere mala uznať možnosť zhraničných stáží ako súčasť vzdelávacieho procesu. E, spomína sa tu možnosť vyňať takéto stáže, ktoré súvisia e, so vzdelávacím procesom odbornou praxou. My by sme chceli taktiež navrhnúť, aby bola prehlbená spolupráca medzi programom Erasmus a EURES. E, vidíme v Erasme, e, že tam sa ponúkajú možnosti študovať v zahraničí pre univerzitných študentov. A e, taktiež by mala prebiehať už spolupráca medzi Erasmom a Eurosom, ktorá by uľahčila túto zahraničnú mobilitu, ktorá súvisí samozrejme s lepším zasúladením túto študentov na univerzitnej úrovni a to by zvyšilo ich zamestnateľnosť. Čo sa týka stáží, ktoré sa majú tiež zahrnúť v nariadení, to isté platí, čo som povedala aj pre program Erasmus. E, pokiaľ ide o učňovské e, praxe, musíme si uvedomiť, že v členských štátoch sú dosť odlišné regulačné prostredia a to môže byť odlišné na národnej úrovni a taktiež na regionálnej úrovni dokonca. V niektorých prípadoch a môže sa to taktiež prejaviť na e, systéme, či sa tam aplikuje duálny systém, alebo či je to systém založený skôr na pracovných vzťahov alebo na študijných vzťahov a taktiež sa domnievame, že v nariadení by mal byť priestor na zohľadnenie týchto špecifik. S tým súvisí aj taký technický uh, o tom, ako sa budú informácie zobrazovať na portáli, e, aby tam boli zobrazené tieto e, osobitosti, napríklad e, v súvislosti s duálnym systémom, tam bude potrebné zobraziť informácie o, dajme tomu, zmluvných vzťahoch s firmami a taktiež jednotlivé teoretické a praktické aspekty, ako aj mzda sa tam bude musieť uviesť. Mm, ešte na záver, v súvislosti s úlohou európskych sociálnych partnerov, je tu možnosť v nariadení, aby zástupcovia európskych sociálnych partnerov mohli predkladať stanoviska k národným návrhom programov. Domnievame sa, že by sa to malo taktiež diať e, za účasti e, národných aktérov. Nedomnievame sa, že by to bola úloha len pre európskych sociálnych partnerov, aby sa vyjadrali k národným programom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz nasleduje pán, pani Den Tergal, e, ktorá zastupuje ETUC. Ďakujem. Ďakujem aj za pozvanie ktoré sme dostali aj my, aby sme sa zúčastnili tejto výmeny názorov o návrhu nariadenia Eurose. Ako viete, ETUC, odborové organizácie sa e, intenzívne zapájajú e, do siete EURES od samotného počiatku a dokonca ešte aj pred rokom 1994, keď vzniklo EURES, pretože my samozrejme podporujeme mobilitu, ale spravodlivú mobilitu a Mobilita, aj keď je vysoko na programe priority, nie je riešením problémov nezamestnanosti, pretože ak zároveň nebude prebiehať vytváranie pracovných miest, tak je to iba ilúzia. Teda v rámci siete EURES a na úrovni cezraničnej formy partnerstva a to sa zdieľa aj s Európskou sieťou verejných služieb. Tu súhlasíme s ostatnými v tom, že je potrebné mať kvalitné pracovné miesta taktiež. E, čo sa týka toho, čo Robert Plomer spomenul v súvislosti s mobilitou e, stážistov a učňou, isté, že toto tiež podporujeme, ale musí tu byť zabezpečená e, spravodlivá mobilita bez toho, aby sme zachádzala do podrobností. Všetci predsa vieme, čo tento pojem znamená. Uh, v súčasnosti mobilita je opäť vysoko na zozname priorít Európskej únie a taktiež nová komisárka, ktorá má na starosti zamestnané sociálne otázky a mobilitu. Teda je tu jasný náznak dobrej vôle pokračovať v tomto smere. Na druhej strane je tu smernica o dodržiavaní zabezpečení existujúcich práv pracujúcich, ktorí využívajú možnosti mobility. Domnievame sa, že bude možné podporiť pozmeňujúce návrhy v stanovisku parlamentu, ale teraz, čo sa týka uplatňovania v praxi, chcem zdôrazniť, že na jednej strane je tu snaha posilniť sieť EURES v rámci tejto smernice, ale zároveň aj posilniť a uznať kľúčovú úlohu sociálnych partnerov z hľadiska ich informovanosti a taktiež aby sa zabezpečilo dodržanie práv eh, týchto mobilných pracovníkov. Čo sa týka tejto smernice o dodržiavaní v súvislosti s tým, že členské štáty musia zriadiť eh, kontaktné pracovisko, aby sa zabezpečila spravodlivá forma mobility a taktiež už existujúce štruktúry a orgány majú svoju úlohu, pretože nemá význam vytvárať nové pracoviská. Eh, už máme predsa kontaktné pracovisko Euresu a taktiež máme naše pracoviska odborových organizácií, okrem pracovisk Euresu v tých regiónoch, kde neprebieha cezhraničné partnerstvo. Takže pokiaľ ide o samotný návrh nariadenia, podporujeme jeho myšlienku v tom, že posilňuje úlohu siete EURES a taktiež, e, ak po 20 rokoch vidíme, že je tu nedostatok viditeľnosti tejto siete EURES, nedostatok povedomia o tom, čo už sa podarilo dosiahnuť a taktiež nedostatok výmeny informácií o voľných pracovných miestach s istou mierou kontroly v zatvorkách, e, pretože sociálni partnery sa zúčastňujú tohto procesu aj na úrovni verejných úradov práce. Naše pochybnosti o samotného počiatku sa týkajú zapojenia súkromných e, stredisk zamestnanosti, nielen verejných. Aj ak by vznikol systém eh, akejsi kontroly dôveryhodnosti, eh, doposiaľ nie je celkom jasné, ako by to malo presne fungovať. Teda podľa nás je veľmi dôležité, aby tento rámec bol jasne stanovený a aby bola možnosť presne kontrolovať účasť tohto procesu v tomto rámci. Taktiež je mimoriadne dôležité v sieti EURES zdôrazniť, že sociálni partnery eh, sa musia zúčastňovať nielen na úrovni EÚ a regionálnej úrovni, pretože to neexistuje vo všetkých regiónoch, eh, ale existujú medziregionálne odborové rady a taktiež sestraničná spolupráca na úrovni EÚ, ako povedal Robert. Eh, tam sa zapájame, ale keďže aj na úrovni poradného výboru sa neustále spomína možnosť voľného pohybu pracovníkov, ako aj je tu list komisii, že kľúčová úloha sociálnych partnerov spočíva aj v tom, že by sa mala uznať na národnej úrovni a musia sa vnímať ako súčasť e, národných koordinačných centier, ktoré vznikli v rámci monitorovania na úrovni koordinačnej skupiny vidíme, že síce sa už vyvíja úsilie, ale podľa kolegov to ešte stále nefunguje tak, ako by malo. Teda musí sa to jasne v nariadení spomenúť. Ďalej, po druhé, cezhraničné partnerstvo na úrovni EURES. Toto je pre nás naozaj mimoriadne kľúčové, pretože tam okrem regionálnych eh, zamestnaneckých služieb a máme tu sociálnych partnerov na medziregionálnej úrovni vo forme poradných rád. Okrem toho, že sa budú vymeniť informácie o voľných pracovných miestach, to totiž e, právneho hľadiska odborové organizácie ani nesmú robiť nie v členských štátoch. My sa e, domnievame, že by sa mali zapájať nielen do sociálneho dialogu, ale mali by nadvezovať aj kontakt so sociálnymi partnermi a taktiež e, zabezpečiť výmenu informácií v poradných výboroch prostredníctvom 80 poradcov a taktiež poradcov zamestnávateľov. Toto sa vôbec nespomína v nariadení a my nemôžeme prijať len to, že sa tu spomína cezhraničná spolupráca. V súčasnosti na základe eh, štúdií komisie sa ukazuje, že Existuje milión 100 tisíc pracujúcich, ktorí každodenne prekračujú hranice a taktiež eh, s tým súvisia aj ich rodiny. Teda nejde tu len priamo o týchto pracujúcich. Je to dôležité pre širší rámec a je to relevantné vo všetkých členských štátoch. Eh, sú si spojené rôzne prekážky, viete ešte lepšie ako ja, že vznikajú čoraz viac nové prekážky. Aj v rámci e, sociálneho zabezpečenia, legislatívy práce a zdaňovania. A dokonca, aj keď existujú bilaterálne dohody o zdaňovaní, ešte stále to predstavuje nové prekážky. Toto sú teda kľúčové informácie, ktoré e, naše združenie ETUC považuje za dôležité spolu s našimi členskými organizáciami. Veľmi rada odpoviem na vaše prípadné otázky. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem a teraz oddávam slovo panu Erikovi Arkensovi, ktorý eh, je tu za EURES pre flámsku eh, službu eh, alebo pre verejné zamestnávanie. Ďakujem. Takže čo sa týka Eurosu, tak ten už je na programe, alebo jeho reforma už je na programe viac než 4 roky. Za tieto 4 roky mnohí z nás zmenili názor ohľadom niektorých bodov. A z nášho pohľadu VDAB e, moja, tam, kde pracujem, taktiež tam prebehli určité zmeny. Od roku 2012 sme služby EURES integrovali plne do služieb VDAB. Taktiež eh, venujeme pozornosť medzinárodnej mobilite a taktiež regionálnej a interregionálnej mobilite. Taktiež sme, taktiež prebehla zmena u nás taká, že EURES dáva informácie ohľadom zhody pri vyhľadávaní. Taktiež sa tam poskytujú rady. A pre nás vo VDAB je dôležité, sa e, sústreďovať na ťažko obsaditeľné miesta. Napríklad sú to inžinierské pozície v informačných technológiách. Avšak nepracujeme sami, spolupracujeme s mnohými partnermi, pretože je to efektívnejšie, viac hlav, viac vie, Taktiež e, získame informácie od expertov, expertných organizácií a preto spolupracujeme nielen so sociálnymi verejnými partnermi, ale aj s, s privátnymi službami. Napríklad my ako VDAB máme zmluvu so službami súkromného zamestnávania. Takýchto organizácií je viac než 300 tak aby aj ich ponuky pracovných miest sa dostali do našej databáze. A potom je to taktiež e, publikované v databáze EURES. A toto ktorá teda nám ukazuje určité konkrétne výsledky. Od roku 2012 sme zaplnili za tieto dva roky 300 pracov, voľných pracovných pozícií. Možno sa vám to nezdá byť veľa, ale pokiaľ by ste sa ma boli opýtali v roku 2011, tak by som vám možno povedal, že ich bolo nula. Takže z týchto 300 ich e, bolo niekoľko aj v súkromných službách, takže toto dokazuje, že vykazujem už určité výsledky a implementujeme taktiež uh, určité aspekty reformy Euresu, ktorú, na ktorej sa teraz pracuje. Takže je tu určitý efekt na týchto partnerstiev na obsadzovanie voľných pracovných miest. Taktiež VDAB teraz experimentuje s voľne dostupnými údajmi. Myslím si, že by sme sa mali uberať týmto smerom. Avšak Naďalej máme určité obavy v súvislosti s týmto novým nariadením. Sme za transparentnosť pracovného trhu a taktiež obsadzovania voľných pracovných pozícií a musíme, nesmieme zabúdať, že je tu určitý posun k spájaniu vyhľadávania a výsledkov. To ale nebude tam iba nejaký suchý nástroj, ktorý bude automaticky uplatňovaný, ale je treba to rozpracovať, je treba bojovať proti sociálnemu vylúčeniu v rámci siete EURES. Aj naďalej nakoniec sa tam na to vynakladajú aj peniaze e, z verejnej pokladnice. Čo sa týka sociálnych partnerov, tak tí sú veľmi dôležití pre nás, nielen preto, sú sociálnymi partnermi, ale pretože majú veľké skúsenosti. A pokiaľ chceme informovať zamestnávateľov alebo ľudí, ktorí sa uchádzajú zamestnanie o rôznych aspektoch, tak toto sa určite hodí. Ale čo sa týka učňovstva, tak tam máme určité problémy. Už v Belgicku sme sa to pokúsili. Môžete povedať, že Belgicko je taká Európa v malom, ale skutočne máme problémy. To celé nejak dá dohromady, zorganizovať to, tie stáže a učňovské posty eh, v regiónoch, takže vôbec si dokážem predstaviť, ako by to malo vyzerať na európskej úrovni. A Taktiež je pre nás dôležité naďalej kontrolovať, mať pod kontrolou implementáciu nových predpisov ohľadom finančného správania. Taktiež je tu otázka ESCO. Je treba mať systém, ktorý bude interoperabilný, ale musíme zaručiť, že ESCO sa bude uberať správnym smerom. A to je taká zvláštna situácia, pretože už sa to spomína v nariadení. Je to nástroj, ktorý však ešte nie je úplne k dispozícii. Takže na tomto ešte pracujeme. Ďalej, e, čo je pre nás dôležité, pretože pracujeme s mnohými sociálnymi partnermi, mnohými spôsobmi, je nezaviesť príliš veľa zbytočných predpisov a vždy mať na zreteli, ako to bude vyzerať v praxi, ako sa to bude implementovať. Potrebujeme dobrú integráciu v oblasti e, verejných služieb. Máme tu E, potom e, úrad e, národného koordinátora, ktorý je dôležitý. A na záver by som chcela povedať, že dúfam, že sme dokázali, že sa skutočne nebojíme spolupracovať s rôznymi partnermi a nie ani kolegovia, že tu sedíme. A vo všeobecnosti môžeme súhlasiť s tou e, kompromisnou verziou dokumentu, ktorú máme pred sebou. Avšak musíme mať na zreteli dôsledky, ktoré potom e, to prinesie, až sa to bude celá implementovať. Ďakujem. A teraz dám slovo pánu Penelovi, ktorý je vedúcim riaditeľom v Európskej konfederácii e, súkromných e, agentúr. Ďakujem, ďakujem za to, že ste ma sem pozvali na toto vypočutie ohľadom Euresu. Je to skutočne užitočný nástroj na podporu európskej mobility, ktorá musí byť podporovaná. Rád by som vo svojom vyjadrení sa sústredoval na to, ako najlepšie môžu spolupracovať e, verejné a súkromné orgány a agentúry. Európa by sa mala otvoriť týmto súkromným agentúram, to je bez pochyby. A máme tu samozrejme právne dôvody, ako viete, Európsky súdny dvor vydal rozhodnutie, že e, európske štáty nemajú monopol na obsadzovanie pracovných miest. Je to hospodárska aktivita a preto to podlieha európskym pravidlám v oblasti hospodárskej súťaže. Takže Európa alebo EURES je, sa musí otvoriť taktiež súkromným agentúram. Ďalej tu máme prevádzkové dôvody, ako viete, pracovný trh v Európe by nemal, nefunguje tak, ako by mal. Máme tu viac než 25 miliónov Európanov, ktorí si hľadajú prácu. Máme tu e, viac než 2 milióny voľných pracovných miest, ktoré nie sú obsadené. Takže ako vidíme, tak e, je tam tento problém, ďalej je tam nedostatočná mobilita Európanov, nedostatočná, nedostatočná transparentnosť. Takže musíme posilniť spoluprácu medzi e, verejnými a súkromnými službami zamestnávania a taktiež musíme spoločne bojovať proti nezamestnanosti. A preto Eurosiec, naša konfederácia, podporuje platformu EURES. A teraz, čo sa týka EURESu, tak otázka je tam, ako najlepšie postupovať. Z nášho pohľadu Eurosietu je tam niekoľko podmienok, ktoré musia byť rešpektované ako všeobecný princíp, by sme menovali, že verejné a súkromné služby zamestnávania by mali mať e, rovnaké podmienky. Mali by byť vnímané na rovnakej úrovni. Na vám pár príkladov. Predovšetkým si myslíme, že súkromné služby zamestnávania by mali byť e, par, plnými partners, partnermi a taktiež e, by mali e, da, mať štatút plného partnera v rámci EURES. A v podstate sa o tom hovorí v článku 9 textu. A pokiaľ nie sú splnené podmienky, všetky podmienky ehm, zo strany verejných agentúr, tak potom by taktiež mali im dostať šancu aj súkromné agentúry. A takto by mal, mal byť v podstate EURES aj úspešne financovaný. Otázka je, ako sa budú vyberať partnery pre EURES. My si myslíme, že tento výber nemôže prebiehať len na národnej úrovni keďže nedostatočne, nedos, neexistuje dostatočná politická vôľa v členských štátoch, tak mohlo by tam dôjsť k určitým konfliktom záujmov, napríklad zo strany verejných agentúr alebo verejných orgánov pri umožňovaní e, získania členstva v EURES. Takže by mali byť nejaké oficiálne podmienky pre akreditáciu, tam by sa musel zohľadniť aj ten fakt, že niektoré, niektorí z členov sú e, celoeurópskymi podnikmi alebo cezhraničnými podnikmi. To znamená, že v podstate by, pokiaľ by chceli zveriť nejaké pracovné miesto, tak by sa museli e, registrovať vo viacerých alebo vo všetkých členských štátoch. Akreditačný systém by sa mal zakladať čo do najväčšej miery na existujúcich e, licencujúcich systémoch, tak aby sme sa vyhli duplicite a prílišnej administratívnej záťaži a v každom prípade by tam mala byť e, možnosť odvolacieho e, postupu pri zamietnutí e, žiadosti. Taktiež by tam mala byť kombinácia Eh, poskytovaných služieb, ktoré sú podmienkami pre vstup do EURES. Takže eh, životopisy a ponúknuté pracovné miesta by mali podliehať anonymite a ochrane údajov. Ako viete, niektoré podniky a niektorí eh, kandidáti nechcú, aby sa ich meno alebo pracovné podmienky zverejňovali. keď sa má obsať nejaké pracovné miesto. Ďalej, e, článok 8, odsek 6 ohľadom poplatkov za služby, tak tento článok nie je v súlade s právom e, v oblasti hospodárskej súťaže, pretože sa tam hovorí, tam sa hovorí, že akékoľvek poplatky nemôžu robiť e, žiadny rozdiel medzi poplatkami v prípade, pre EURES alebo poplatkami iných agentúr. Ja si myslím, že toto je nekalá hospodárska súťaž, takže takto. No a tak Eurosied je presvedčený, že aktívna spolupráca medzi verejnými a súkromnými agentúrami je nepostradateľná, aby platforma Euros riadne fungovala, ale e, nesmieme ohroziť úspech reformy Eurosiet eh, je ochotný diskutovať eh, s Európskou sieťou eh, služieb zamestnávania, tak aby sme prišli na lepší spôsob, ako spolupracovať. Ďakujem. A posledným bude pán Mark Hejte, ktorý je koordinátorom E, pre EURES e, v cezhraničnom regióne z Rín. Ďakujem. Budem pokračovať po flamsky, ak môžem. Povedali mi, že to možné je. Takže ďakujem veľmi pekne. Som koordinátorom EURES cezhraničného regiónu Porínia. Nie je to taká veľká oblasť v porovnaní s inými, ale možno nejaké informácie o tom, čo to je e, Mazerín región. Je to v podstate cezhraničný región, ktorý dáva dohromady 5 regiónov, tri teda holandské, nemecký, jeden nemecký a jeden belgický. Máme tu e, regionálnu alebo provinčnú spoluprácu. E, a máme aj určité infocentra v Achene, v Maastrichte, v Herlen, v Haselte, Liež, Eupene. Eupene to je veľmi dôležité eh, veľmi dôležitý región. Máme niekoľko statisíc ľudí, ktorí pracujú cezhranične. Od 93. roku sme začali, čiže o niečo dlhšie ako EURES. Máme momentálne 15 poradcov EURES, ktorí majú prácu na plný úvezok a partnerstvo podporuje Euroregiom Mozel Rin, čiže je to cezhraničnej povahy. Čo sa týka financovania, eh, európskeho financovania, eh, momentálne ukončený finančný rok predstavoval 200 eh, tisíc eur dotácií. Nastolili sme, alebo predložili sme pardon, návrh Mm, prvé výberové konanie v rámci mm, nového nariadenia a vzhľadom na nový systém, nový postup, len štátne zamestnávateľské organizácie môžu predložiť výberové konanie, čiže mm, na tento rok to ešte funguje, na budúci rok to už bude trošku podľa iných pravidel. Takže to som chcela len popísať, ako vyzerá to celé partnerstvo. A teraz k tým témam, ktoré riešime každodenne pri poskytovaní služieb občanom v tom cezhraničnom regióne. Môžete sadnúť na bicykel a jednoducho sa odviezť do inej krajiny, čo dáva úplne iný rozmer tej nadnárodnej situácii v kontekste Mm, o ktorom teraz hovoríme. Čiže ak jednoducho sadnete na bicykel a vycestujete do cudziny, to je niečo iná situácia, to je úplne iná situácia, keď ste cezhraničný zamestnanec, môžete byť cezhraničným zamestnancom až do dôchodku. Čiže je veľmi dôležité pochopiť, že ľudia sú dobre informovaní o dôsledkoch takejto formy pracovania v pohraničnom regióne, keď pracujú v zahraničí. A zdá sa, že je tu obrovská potreba poskytovať informácie a koordinovať otázky sociálneho zabezpečenia, služieb sociálneho zabezpečenia. To je niečo, čo presahuje naše schopnosti v zmysle tej hlavnej činnosti, ktorú máme v kompetencii správneho hľadiska, my vlastne ani by sme nemali poskytovať informácie. Čiže je tu nedostatok, je tu potreba, ktorá nie je ošetrená tu musíme ošetriť tým, že zamestnávame ľudí, ktorí majú tieto veci. Je tu otázka vysielania pracovníkov, samostatne zarobkovačinných činných osôb, ne, e, slobodných profesí. Je tu potreba e, riešiť niekedy konflikty, niekedy máte e, potrebu poskytovať informácie, takisto aj rodinné pomery sú zložitejšie. Máte napríklad zmiešané rodiny a to má všetko následne dopady aj na sociálny systém, otázky sociálneho zabezpečenia, to už ani nehovorím o stále väčšom počte tzv. SZČO, ktorí pracujú v zahraničí Čiže toto sú otázky, ktoré každodenne riešia naši odborníci v rámci EURES a snažíme sa odpovedať na všetky otázky. Za posledné roky sme vylepšili stratégiu na základe skúseností poradcovia, ktorí pracujú v EURES, sú považovaní akoby by všeobecného lekára. Jednoducho ako prvý, na ktorých sa obratíte, dajú vám takú všeobecnú diagnózu. Nevedia vyriešiť všetky problémy, ale ak ich nevedia vyriešiť, tak e, vedia, na akého odborníka vás majú odkázať. Prijali sme viacero iniciatív, ktoré zvyšujú aktivity cezhraničných informačných centier. Sú tu e, v jednej kancelárii sedia e, zástupcovia, ktorí poskytujú informácie o daňových otázkach a legislatíve z troch štátov, ktorá je aktuálna pre cezhraničných e, pracovníkov. Takéto iniciatívy legislatívy sa postupne vyvíjali počas rokov a samozrejme je tu potreba koordinácie medzi jednotlivými projektami a lepšia štruktúra samotného networkingu a spolupráce. A to nie je niečo, čo nachádzam v tejto novej smernici. Čo sa týka Vďaka Európskemu parlamentu existujú možnosti financovania na nadchádzajúce roky, čo je samozrejme vynikajúce, len sa musíme trošku ešte na to pozrieť zbližša, zbližša ako toto nariadenie EASY funguje e, zároveň aj s nariadením EURES. Možno, že sú tu určité prekážky, určité veci, ktoré je potrebné vyriešiť. Ešte tri veci na záver poradenstvo a poskytovanie informácií v cezhraničných regiónoch, to naozaj presahuje len otázku hľadania pracovných príležitostí a náboru pracovníkov. Naozaj je to otázka celoživotných potrieb informácia poradenstva pre ľudí, ktorí pracujú v týchto prihraničných zónach. A to nie je v plnej miere ošetrené je veľmi dôležité vytvárať partnerstva v takýchto prihraničných regiónoch. Samozrejme, to sa dá robiť aj na regionálnej úrovni. štruktúry spolupráce, územnej spolupráce, všetko, čo je potrebné na tejto úrovni. Nemôžeme jednoducho povedať, že členský štát je zodpovedný a všetko sa musí robiť na úrovni jednotlivých štátov. Ak e, vnímame regióny, prihraničné regióny, to je horizontálny aspekt to sa týka aj EASY a je to veľmi dôležité, aby sa to premietlo v aktuálnej legislatíve, ktorú máme pred sebou. Ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým a teraz dám slovo spravodajcovi, pánovi Heinz Beckerovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení naši experti, ktorých vystúpenia si naozaj veľmi cením. Ďakujem za to, čo nám už teraz ponúkate ak dovolíte, mám taký osobný prístup ako tenevý spravodajca k sieťam a k tomu, čo už sa schválilo v trialógu. Čo sa týka správy verejného pracovného trhu začiatkom tohto roka a preto môžem mu povedať, že som veľmi ocenil iniciatívu komisie. Predpokladám, že aj vy v zásade to vnímate pozitívne, pretože EURES musí byť e, silnejší, výkonnejší a potenciál Eurasu sa musí zvýšiť. Správne ste uviedli, že je tu mm, nezrovnalosť medzi počtom nezamestnaných a tými, ktorí hľadajú prácu a nemôžu obsadiť tieto voľné pracovné miesta. Vaše hodnotenia a vaše stanoviska z dnešného stretnutia by som veľmi rád obdržal aj v písomnej forme, pretože ich chceme eh, vyhodnotiť podrobnejšie. A potom aj rozhodneme, čo z toho prevezmeme. Ak dovolíte v krátkosti, by som sa vyjadril k jednotlivým bodom, ktoré pre mňa osobne môžu byť spojené s otáznikmi. Z vystúpení eh, som vyčítal eh, pochybnosti o kvalite spolupráce medzi eh, verejnými a súkromnými sprostredkovateľmi práce. Na druhej strane eh, sme z flámskej skúsenosti počuli, že to môže aj dobre fungovať. Chcem sa preto opýtať, ako si predstavujete a túto otázku adresujeme primárne na zástupcu Európskeho dvorho fondu a taktiež Eurusit. Ako si predstavujete, že by e, toto partnerstvo s cieľom plného členstva mohlo v praxi fungovať? Pretože tu vidíme e, celý rád rôznych interpretácií a nebudeme skrývať, že istú prioritu predsa len pripisujeme verejným subjektom. Eh, chcem sa opýtať, do aké miery je tu riziko, eh, že sa nám nepodarí vyriešiť eh, problém prílišnej vyberavosti, že sa budú vyberať len tie najlepšie kúsky. Ja osobne vnímam túto tému ako jednu z najvýznamnejších a preto sa na to aj pýtam. Bol by som rád, keby ste sa k tomu vyjadrili. Ako z praktického hľadiska by to malo prebiehať. Ďakujem. Ďakujeme. by spravodajca Sean Simon. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli do tejto diskusie. Bolo to veľmi poučné a ja osobne som za to veľmi ďačný. Prvá poznámka len aby sme si vyjasnili isté veci. Neviem totiž, ako jasne to vyznelo. Myslím, že si musíme vyjasniť, že v súčasnosti systém vôbec nefunguje. Keď sa pozrieme na počet pracovných miest, e, napríklad vo Francúzsku 57 tisíc pracovných miest a 66 tisíc postov, e, v Nemecku 409 tisíc pracovných miest e, na 725 tisíc postov, to je obrovský nepomer v systéme, ktorý vôbec nefunguje. Napríklad v Taliansku je 8 tisíc pracovných miest eh, k 12 tisícom postov, pritom v Veľkej Británii je to 661 tisíc pracovných miest, pričom eh, viac ako milión postov. Keď chceme vytvoriť systém, ktorý by bude fungovať v celej Európskej únii a Pritom vidíme, že súčasný systém sa takmer vôbec nevyužíva v niektorých štátoch a v iných sa využíva e, dosť intenzívne. Táto reforma bude musieť obsahovať e, istú záruku toho, že táto nerovnováha sa nejakým spôsobom vyrieši. E, doterajšia legislatíva neobsahuje takúto záruku. Uvádza sa tu, že všetky voľné pracovné miesta, ktoré sa zhromaždia na národnej úrovni, ale Uvádza sa tu, čo sa stane, keď sa nezhromaždia na národnej úrovni a vôbec sa tu neuvádza, čo sa stane, ak všetky pracovné miesta nebudú uvedené. Teda voľné pracovné miesta. Toto sa bude musieť o mnoho e, zvýšiť vo svojej podrobnosti a bude to musieť byť o mnoho zmysluplnejšie. Ešte niekoľko ďalších poznámok, ak dovolíte, rýchlo. Čo sa týka delegovaných aktov, tie sú úplne e, záverné riadenia a dávajú komisii obrovské právomoci a to je podľa nás nepriateľné. Musíme docieliť priamu demokratickú zodpovednosť eh, primárnou legislatívou. Ešte ďalej, pokiaľ ide o článok 18 odsek 6, tam sa hovorí o poplatkoch. Poplatky sú nepriateľné. Mm, toto je verejná služba, ktorá je financovaná z verejných prostriedkov a po, poplatky pre používateľa sú pre nás nepriateľné. A čo sa týka eh, vyjadrenia pána Hajtensa aj skúsenosti s problémom, v pomere EASY a EURES a rozdielnosti medzi týmito systémami. Áno, sú tu rozdielnosti, my to berieme na vedomie, veľmi nás sa znepokojuje. A ďalej, čo sa týka učňovských praxí a stáží, áno, a sa budú však považovať za skutočné pracovné miesta, ak budú platené, inak ich nepodporujeme. Martina Dlabalová. Dlabajová. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem za to, že ste zorganizovali túto výmenu názorov. Som za ňu veľmi vďačná, pretože nám eh, dáva veľmi užitočné náhľady na ďalšie eh, pracovné stretnutia. Moja prvá otázka sa týka niečoho, na čo som poukázala už na stretnutí deňových spravodajcov. Znepakujem, že systém EURES nie je dostatočne známy medzi občanmi, keď sa opýtate niekoho mimo Európskej inštitúcie, nikto nevie, čo to presne znamená, ako to funguje. Teda možno by som sa mohla opýtať eh, aj zastupcov eh, cezhraničných regiónov, eh, aj VDAB, ako chcete zvyšovať povedomie o sieti EURES a aké ponaučenia si chcete vziať z tohto procesu, ako docieliť väčšiu informovanosť občanov o sieti EURES, čo sa môže urobiť viac na priamo lokálnej úrovni. Ďalšia otázka, aby som trošku lepšie pochopila e, z pohľadu verejných služieb zamestnanosti. Tu sa chcem opýtať, či si myslíte, že máte dostatočné zdroje na to, aby sa e, riadili zvyšené e, povinnosti a zodpovednosti, ktoré vám týmto prípadnú. Toto je otázka priamo na verejné služby zamestnanosti, ktoré sú tu e, zastúpené. A ďalej, čo sa týka súkromného sektora a zapojenia súkromného sektora, myslím si, že toto e, znepokojuje všetkých z nás, aby sa to dostatočne vyvážilo, aby bola dostatočná spravodlivá súťaž medzi súkromnými a verejnými aktérmi. Chcem sa len opýtať na to, ako si predstavujete, že budeme schopní zabezpečiť túto spravodlivú um, hospodárskú súťaž a ďalej Business Europe a Eurosit. Sa chcem opýtať, aké budú vaše finančné potreby, aby ste sa mohli zúčastniť siete EURES a ako by mal fungovať systém preplácania služieb pre súkromných partnerov. Teraz mám konkrétne na mysli. A ešte posledná otázka priamo na pána Roberta Plamera z Eurobusiness. Vy ste spomenuli, že je tu, dostatoč, je tu potrebná dostatočná miera flexibility, aby zamestnávateľia mohli naozaj využívať všetky možnosti súvisia s voľnými pracovnými miestami z portálu. Mohli by ste to prosím vysvetliť nejako podrobnejšie, veľmi ma to zaujíma a veľmi rada by som to lepšie pochopila. Možno by bolo vhodné, keby sme získali lepšiu predstavu o tom, čo presne máme potom predložiť komisii, o čo presne máme komisiu požiadať. Zrejme aj toto stretnutie nám pomôže v tom, že získame lepšiu predstavu o týchto bodoch na komisiu. Pýtam sa, či je tu Jana Žitňanská, prosím. Zdá sa, že nie. Takže to celú vec trošku uľahčuje, pretože už nemáme takmer žiadny čas. Ešte Paloma López, nech sa páči. Dobrý večer, ďakujem pani predsednička, ďakujem aj za prednesené vyjadrenia za dnešné popoludne. Chcela by som taktiež poďakovať spravodajcovi aj e, spravodaj, tieňovým spravodajcom. Je dobré, že sme mali príležitosť sa viesť pravidelný dialog. Um, teraz chceme vytvoriť platformu alebo vylepšiť platformu, ktorá bude podporovať e, taktiež mobilitu pracovníkov, avšak táto platforma nemôže rozdeliť Európu na, na nejakú širokú e, zónu, e, kde sa to potom bude preskupovať podľa potrieb. EURES sa nemôže zmeniť na len ďalší nástroj deregularizácie a liberalizácie pracovných e, podmienok v Európe. A v tomto zmysle my nesme proti tomu, aby európsky pracovníci mohli e, sa presúvať. Ale tento návrh obsahuje prvky, ktoré sa nám zdajú byť škodlivé pre pracovníkov. Zdôrazňujú sa e, negatívne aspekty, kde sú tam potom e, liberalizujúce nástroje, s ktorými nesúhlasíme. Je to naozaj veľmi zraniteľná oblasť, eh, ktorú je ťažko kontrolovať. Myslíme si, že účasť súkromných podnikov obsahuje alebo obnáša potenciálne negatívne aspekty. A myslíme si, že sa tu chcú posilniť súkromné služby a bude im daná k dispozícii verejná infraštruktúra, ktorá by nemala takto fungovať. Ďalej, si myslíme, že tu nie je dostatočné množstvo eh, podporných eh, opatrení pre presúvacích sa pracovníkov. Musia sa tam riešiť otázky pracovného práva eh, pre tých, ktorí sa presúvajú zo štátu do štátu. A ďalej pre nás je dôležitá podpora mobility, ale nemala by byť, táto mobilita by nemala byť riešením krízy v členských štátoch. Komisia uteká od svojej zodpovednosti a aj členské štáty, pretože tie musia poskytnúť zamestnanie svojim občanom a toto len podporuje nutenú emigráciu občanov. V tomto zmysle logicky sa bojíme ďalšieho vývoja tejto siete EURES. Myslíme si, že je nutné, aby sociálni partneri mali väčšie slovo a taktiež členské štáty. Ale myslíme si, že je treba zaručiť prísnejší dohľad, musíme posilniť verejné služby a taktiež obmedziť niektoré e, návrhy komisie. Ďakujem. Ďakujem. Tamáš Mešerič tu nie je, alebo je tu. Môžete hovoriť. Ďakujem. Ja by som vám chcela poďakovať za to, že ste zorganizovali toto stretnutie. Bol som tým spravodajcom, myslím si, že toto stretnutie veľmi pomôže. A keď už máme ale málo času, tak chcem položiť len dve otázky kolegom z EURES. Prvá otázka. Podľa výskumu alebo vyhodnotenia Európskeho parlamentu dokumentu komisie jedným z najväčších problémov Euresu je nerovný prístup k Euresu a nedostatočná, in, nedostatočná informovanosť ohľadom Euresu a jeho služieb. Máme tu toto vynárajúce sa verejno-súkromné partnerstvo. Vieme, že to určite dáva zmysel. Avšak pokiaľ je tu obrovský nepomer medzi e, osobami, ktoré hľadajú e, prácu a tými, ktorí, by, ktorí píšu, že by sa chceli za prácu aj presťahovať. Tých sú viac než 3 milióny. Tak myslíte si, že máme k dispozícii dostatok prostriedkov, alebo máme vôbec dispozícii nejaké prostriedky na tieto účely? To bola prvá otázka. Po druhé, vypočuli sme si e, zaujímavú spätnú väzbu od e, výskumných organizácií, ktorá hovorí, že napriek tomu, že vo všeobecnosti poradcovia Euresu sú zaangažovaní úradníci a sú informovaní. Takže situácia kolíše od členského štátu k členskému štátu. Napríklad niekde kandidáti dostanú iné informácie od rôznych poradcov. Takže máte nejaké konkrétne návrhy ohľadom toho, ako monitorovať kvalitu služieb, tak aby poskytované informácie boli rovnaké, pretože musia byť všade rovnaké, musia byť uniformné. Ako to zaručiť? Ďakujem. Thank you. Uh, well, um... Ďakujem. Takže vypočuli sme si tieto položené otázky a myslím si, že sú dve osoby, ktoré môžu na ne zareagovať. Takže pán Akins. Alebo ešte ďalšia otázka. Alebo pani Jasloviecka. Len stručne budem hovoriť. Ďakujem. Takže prvá otázka. Prečo EURES doteraz nespolupracoval so súkromnými zariadeniami. Máme tu osudy ľudí, ktorých chcete podporiť pri hľadaní práce, ale robíte analýzy, napríklad mm, za akú dlhú dobu tieto osoby nájdú zamestnanie, aké sú priemerné náklady na zamestnanie jedného človeka prostredníctvom e, vašej inštitúcie. Aké pracovné nástroje potrebujete na to, aby ste boli efektívni? A na základe vašich skúseností, určite máte bohaté skúsenosti, aká je hlavná príčina alebo príčiny že si títo ľudia nemôžu sami zohnať pracovné miesto. Ďakujem pani Jazlovecká. Pán Bach, posledná otázka. Ďakujem pani predsednička. Ja by som taktiež chcela poďakovať expertom. Na rozdiel od iných rečníkov si myslím, že Eurozé je veľmi dôležitým nástrojom. Takže napriek tomu, že, to boli, že mám určité výhrady niektorým bodom, tak e, určite túto sieť podporujem. Ďak, takže pár otázok. Ohľadom, prak, e, ohľadom praktika a prázdnych pracovných miest. Počul som teda o pilotnom projekte. Už to prebehlo, alebo ako to presne vyzeralo? Ďalej, viem, že je tu problém s právomocami jednotlivých členských štátov a na druhej strane Európy, je treba tam nájsť vyrovnanosť, ale nie je to už trochu prežitok? Nemali sme to už dávno e, vyriešiť? Nebo, nie je na čase vytvoriť nejaké usmernenia, aby sme toto riešili, tieto každodenné problémy, aby ste to zjednodušili, predovšetkým napríklad e, sociálne poistenie. Napríklad tu máme e, malé krajiny, ktoré majú 4-5 susedných krajín, tak tam si myslím, že to patrí v podstate ku každodenným problémom. Ďakujem. Thank you. Yes, as I started to say, hopefully... Ďakujem, takže Dúfam, že dvaja z vás sa môžete vyjadriť k týmto otázkam. Takže pán Erik Arkins a pán Denis Penel. A pokiaľ ešte niekto sa má dojem, že k tomu má čo dodať, tak môže. Ale pán Arkins, za, môžete začať. Ďakujem. Budem hovoriť po holandsky, pokiaľ môžem. Je tu pár otázok. Je dosť otázok. Čo sa týka spolupráce medzi súkromnými a verejnými agentúrami, tak by sme určite mali byť schopní spolupracovať ako rovnocení partnery. A viem, že tomu nie je tak vo českých členských štátoch, že by e, vzťahy medzi verejnými a súkromnými subjektami e, fungovali vždy optimálne a to z rôznych dôvodov Napríklad vo Flámsku je to tak, že my v VDAB príjmeme určité stanovisko, alebo sme takými manažérmi pracovného trhu a snažíme sa poskytnúť čo najviac informácií a potom tie informácie rôzne kombinovať. Takže my potrebujeme tie voľné pracovné miesta v, praco- v súkromnom sektore poznať. My ako VDAB sme vynaložili veľa úsilia na optimalizáciu našich služieb, aby boli napríklad digitalizované, aby boli dostupné aj privátnym aktérom a naša databáza voľných pracovných miest je veľmi populárna vo Flámsku a taktiež je treba zaručiť, aby všetci vedeli, že tam môžu aj oni zverejniť e, to, čo tam napríklad, že hľadajú pracovné miesto, takže je dôležité, aby sme my ako poskytovateľia služieb, verejný či súkromný, mohli spolupracovať ako rovnocenní partnery. Samozrejme, vo verejnom aj v súkromnom sektore máme e, rozličné úlohy, ale myslím si, že pokiaľ budeme spolupracovať, tak výsledky budú veľa lepšie. Čo sa týka zdostupňovania voľných pracovných miest a toho, že to nefunguje, ja môžem len povedať, že VDAB už celé roky praktikuje takú politiku, že všetky voľné pracovné pozície, o ktorých vieme, sú publikované na sieti EURES, takže rovno sú prístupné verejnosti. A všetci vieme, že táto webová stránka, tak ako teraz vyzerá, nefunguje úplne najlepšie, nie je taká e, prehľadná pre užívateľov. Viem, že komisia momentálne veľmi tvrdo pracuje na náprave situácie, tak aby databáza umožnila lepšie vyhľadávanie a e, výsledky. Pozriem sa teraz do poznámok. Áno, takže či máme dostatočné prostriedky na implementáciu? Ako som povedal na úvod, toto je otázka, ktorá naďalej nie je ešte doriešená. Musíme riadne implementovať toto nariadenie. Uvidíme, ako presne budeme postupovať a ako si budeme postupne vykladať všetky ustanovenie tejto legislatívy. Napríklad uvidíme, ako VDAB si bude e, teda vykladať rôzne ustanovenia a pokiaľ bude musieť implementovať nový systém na akreditáciu súkromných osôb alebo súkromných subjektov, tak e, my už máme určité systémy, tak prečo by sme mali všetko meniť? A hľadom toho, nakoľko je eure známy, ako um, pre nás ako um, verejnú službu pre zamestnávanie, je, aby kandidáti našli pracovné miesto. Pokiaľ to má byť v, zahraničný, v zahraničí, tak i my ako VDAB tým ľuďom môžeme pomôcť. Rovnako tak, čo týka zamestnávateľov, pokiaľ im môžeme zohnať niekoho z zahraničia, tak to urobíme. Pomôžeme im. A my tu nechceme v podstate predávať EURES ako značku, pretože ľudia napríklad vo Flámsku poznajú EURES, vedia, že sa to týka medzinárodného poskytovania služieb a že kandidáti na pracovné pozície aj zamestnávateľia u nás nájdu pomoc. Takže nie je potreba vedieť, že e, ako je to tam štruktúrne riešené, že tam je nejaká, nejaké oddelenie, eh, kde sa potom riešia ich eh, spisy u nás na VDAB. Takže tak, ďakujem. Ešte mám ďalšia otázka. Pokiaľ ide o príčinu toho, prečo Eures nie je veľmi populárny v spolupráci so súkromnými subjektami. Závisí to od skúseností v jednotlivých členských štátoch. My vidíme, že v niektorých členských štátoch to funguje bezproblémovo, pričom v niektorých iných sa ľuďom stávajú vlasy dubkom, keď o tom počujú možno sa nám podarí dosiahnuť kompromis, aby sa tieto dva extrémne postoje nejakým spôsobom zosúhľadili. Podľa nášho názoru súkromí poskytovateľia služieb môžu byť zapojení do tohto procesu ako partnery. To nám v zásade nevadí, ale je dôležité, aby sme naďalej pracovali tak, ako doposiaľ a aby voľné pracovné miesta súkromného sektora sa mohli zahrňať eh, na internetovej stránke Euresu taktiež, aby verejné centra zamestnanosti mohli pomôcť obsadiť tieto miesta. Snažíme sa nakladať s informáciami čo najefektívnejšie, tak aby sme mohli poskytnúť eh, naše informácie o pracovnom trhu jednotlivým aktérom. Prepačte, ak som náhodou zabudol na nejakú otázku, tak sa ospravedlňujem, ale ako som už povedal, bolo tých otázok dosť veľa. Možno ešte Mark. Ešte je tu eh, ďalšia otázka na pána Martina. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel len napraviť určité vystúpenia niektorých zastupcov pre všetkým Európskej konferencie odborov. Eh, akú úlohu chceme dať sociálnym partnerom? Mám pocit, že na určitých platformách e, určité, e, určité agentúry EURES majú systém správy a riadenia. V septembri som bol e, v Nemecku v, a vypočul som si odborárov, tí mali obavy, pretože mali pocit, že správne rady sa znížili, finančné prostriedky sa obmedzili a je to proti v podstate také kontradiktorné porovnaní s tou diskusiou, ktorú sme mali predtým v rámci boja proti chudobe. Ako chceme zabezpečiť mobilitu, ako mať maximálny možný počet nástrojov na zníženie nezamestnanosti pre všetky mládeže. A mám pocit, že plávame proti prúdu. Je to otázka nákladov. Dobre, ja viem, že mladí, ktorí tu pred chvíľkou boli, hovorili o tom, čo stojí nezamestnanosť mladých. Myslím si, že sú, stojí za to, aby sme sa s tým popasovali Ehm, na tieto otázky nevieme odpovedať, pretože EURES nemôže byť iba agentúrou, ktorá bude hľadať ľuďom miesta a zamestnávať ich. To je viac, tu sú sociálni partnery, ktorí zohrávali a zohrávajú veľkú úlohu. To poradenstvo, informovanosť, poznajú te- teritorium, poznajú územie, poznajú podniky, poznajú sociálny systém. Čiže ako chcete mať vo vedení EURES niečo bez odborárov? Aspoň odborári si kladú túto otázku. Oni by mali hrať svoju úlohu, aby práve mohli bojovať proti nezamestnanosti. Ďakujem. Can you, Pán Arkens, prosím, snažte sa odpovedať stručne. Nu, wat betreft de, de, de kosten. Ďakujem. Pokiaľ ide o náklady, naše združenie VDAB spolupráci s odbormi máme vlastné finančné zdroje, teda my nemusíme čerpať eh, z iných mm, zdrojov, teda toto nie je pre nás nejaký závažný problém, ale možno kolega z odborovej organizácie by sa k tomu mohol vyjadriť podrobnejšie. Vo Flámsku nie vždy všetko funguje tak, hladko, ako by sme chceli, ale snažíme sa, aby to išlo čo najlepšie. Ja e, ďakujem pekne teraz, e, pani Drál. Ďakujem pekne, pokúsim sa hovoriť čo najkračšie, ako sa dá, budem hovoriť po francúzsky. Prvá vec, a potom sa vrátim k tomu, čo tu zaznelo o úlohe Euresu, o zásadnej úlohe alebo úlohách. Takže pre všetkým spolupráca medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi alebo tými, ktorí hľadajú prácu, úradmi práce, nie je tu žiadny monopol, pretože tu už niekoľko rokov tu bolo prijaté rozhodnutie a dohovor, že nebude mať štátna správa monopol, takže myslím si, že systematicky už 10 rokov kladieme tieto veci na stôl a diskutujeme o nich. Áno, samozrejme nemám veľmi na výber, eh, pretože sú tu určité kritériá, ktoré je potrebné rešpektovať keď sme mali rozhodnutie EURES, tam je popis úloh, povinností, ktoré by mali, e, ktorí nemôžu robiť súkromné e, organizácie. So všetkou úctou predsa len tieto súkromné organizácie určité veci nerobia celkom korektne. A tu v rámci EURES e, je iný systém a plus členské štáty majú tradíciu spolupracovať aj so súkromnými organizáciami. Čiže sú kritéria potrebné rešpektovať, ale zároveň je tu určitý rámec, v rámci ktorého je potrebné fungovať. Národné koordinačné úrady EURES, tam nutne musia byť sociálni partnery, teda aj odbory a nie len podľa výberu. Uvediem príklad, boli tu určité odchýlky v určitom období v prhraničných regiónoch medzi Francúzskom a Katalánskom, kde sme do tejto databanky dávali informácie, ktoré tam nemajú byť. A e, miesta v Andore napríklad. Všetci vieme, že odbory v Andore nemajú vždy osvedčené postupy. Myslím si, že komisia takisto zohráva dôležitú úlohu pretože má tieto veci zaramcovať. Ja mm, si myslím, že čo sa týka ponuky práce, áno, samozrejme tu môžu byť ponuky v určitom počte, ja neviem, x a že nie je dostatok ponuky uvedenej v databáze. Ale musíme si úprimne povedať, že určité členské štáty nehrajú celkom korektnú hru a nechcú zaintegrovať EURES do ich systému, nechcú ani podporovať mobilitu, či už spravodlivú a korektnú, pretože je tu určitý jav a odlakávania mozgov, odlakávania mladých a tak ďalej Čiže úprimne to hovorím, už 20 rokov e, e, koordinujem tieto veci v našej siete a kolegovia, e, ktorí majú na starost ponuku, vám povedia, tu je ten problém, s ktorým sa musíme denne popasovať. Čiže sú to ministerstva nadriadení, ktoré nám povedia, nie, to stačí, podporujeme mobilitu, iba tak, ako nám to vyhovuje. A v určitých členských štátoch si ľudia robia, čo chcú. Takže myslím si, že to musia mať na pamäti, ak chceme byť úprimní a druhá vec, to je takisto pravda, sledovanie ponúk práce z mnohých dôvodov, konkrétne ktoré súvisia s štátnou správou, mm, všetky tie ponuky nie sú tam korektne uvedené v tom systéme a aj preto e, sa hodne o týchto veciach hovorí, pretože našťastie parlament bol o tom informovaný, komisia sa tým zaoberala a tu je potrebné naozaj si priznať, že určité veci je potrebné vylepšiť. Ja by som však chcela vedieť, bez ohľadu na tie súkromné ponuky práce, aj tie treba sledovať. Mm, a tak si skomplikujeme celú prácu, kvalitu sledovania, monitorovania. Nemôžeme e, všetko dávať do jedného vreca, ale vrátim sa teda k tomu druhému poslaniu, aktuálnemu poslaniu, ktoré je poslaním dôležitým v dôsledku hospodárskej krízy. To znamená dôsledky odmietnania e, zahraničných pracovníkov v prihraničných zónach, popierania práv zamestníkov, ich odosielanie alebo posielanie späť do ich krajín. Ja by som chcela vedieť, kde sú tie 2 milióny ľudí, ktorí by chceli ísť pracovať niekam inam. Čiže je tu celý jav, e, samotný jav v podstate e, nezamestnávania cudzincov, či už v Belgicku alebo v Spojenom kráľovstve. To by sme mali sledovať zblízka a zisťovať, cez aké siete a cez aké agentúry, pretože e, je tu sieť EURES a do nej by nemali mať prístup všetci len tak. Čiže máme sieť EURES a úrady EURES v prihraničných oblastiach. A je pravdou, že je tu viacero krajín v tých prihraničných oblastiach, to môže byť komplikovanejšie, ak to e, je v eh, belgicko-holandsko-nemeckom regióne, pohraničnom alebo v ďalších. Vieme o týchto problémoch, momentálne riešenie na nich nemáme a dúfame a našim cieľom je aj to, aby sme na európskej úrovni našli riešenie. Takže tento návrh nariadenia plus celá otázka financovania. Prepačte, pani, ale máme už iba dve minúty tlmočenia, ešte máme ďalší bod na programe, takže musím vás prerušiť, je to naozaj veľmi dôležité, ale ešte sa k tejto téme EURES vrátime a dnes nebudeme príjmať žiadne rozhodnutia bez toho, aby sme si nevypočuli všetky aspekty. Dnes sme si, dnes nepopoludne sme si toho vypočuli veľa, ale určite sa s vami spojíme a teraz musíme prejsť na posledný bod nášho programu, e, pretože tlmočníci za chvíľku skončia. Dobre, skončila som teda. Thank you very much for all your... Ďakujeme pekne za všetky vystúpenia. Prejdeme k poslednému bodu na programe. A tým je výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2013. Navrhujem aby čo najmenej z vás eh, sa vyjadrilo v priebehu minúty. Maximálne požiadame tlmočníkov, aby ostali až do konca a potom skončíme už aj my. Otázka o poradí. Nemohli by sme to odložiť na ďalšiu schôdzu, prosím? Nie. Musíme o tom rozhodnúť teraz. Pán López, na minútu, prosím. Um, pa, pa, pa. Parece ser que. Please, we must have okay. order. We Yo answered you. Please, Mr. López. Um, ehm, quería hacer como... Ja som, ja budem hovoriť veľmi stručne. Uh, vysvetlím, tých 5 hlavných aspektov našich pozmeňujúcich návrhov, pretože nemáme veľa času. Myslím si, že sa môžeme dohodnúť. Je tu veľa vecí, ktoré sú pre nás dôležité. Poprvé, je, nemôže by tu byť taká konzervatívna politika EIB. Nemôže to byť v podstate privátna banka. Musí mať naďalej eh, hodnotenie trojité A musí podporovať zamestnanosť v Európe, ďalej by mala vykonávať sociálne a environmentálne hodnotenia vlastných projektov EIB, tak aby boli kvalitné. Po tretie, musíme žiadať demokratickejšie riadenie banky, je tam ešte dlhá cesta, ktorú musíme ujsť. Musíme sa sústreďovať na podporu zamestnanosti kvalitných pracovných miest, na väčšie zastúpenie žien na pracovnom trhu, na znižovanie miery nezamestnanosti podporovať znevýhodené skupiny. Všetky európske inštitúcie majú konkrétne úlohy v tomto zmysle a taktiež táto banka má veľmi dôležitú úlohu v súvislosti e, s novým balíčkom investícií. Máme tu e, nové e, úlohy, ako napríklad digitálna agenda a tak ďalej, ale určite v budúcich rokoch príde odpoveď. Ďakujeme pani Harkin. Ďakujem. Pol minúty. Najskôr chcem povedať, že sa teším na kvalitnú spoluprácu s pánom Kazom. Som presvedčená, že sa to podarí. si návrhy, ktoré ja a predkladám, sa týkajú sociálnej ekonomiky, je taktiež konkrétnych riešení pre členské štáty. Prezrela som si ostatné pozmeňovacie návrhy, myslím, že sa nám podarí nájsť hodné riešenie, najmä čo sa týka malých stredných podnikov. A viem, že Tomás má na ostatných zaslali veľmi dobré pozitívne pozmeňovacie návrhy a som si istá, že sa nám podarí e, dosiahnuť dobrý výsledok a aj kvalitnú dohodu. Ďakujem. Pán e, Rowley. No, e, Áno, len veľmi kratučko. Pán Kaza sa ospravedlňuje, nemôže tu byť medzi nami, ale požiadal ma, aby som oznámil celú škálu informácií. Poprvé poďakoval kolegom za pozmenujúce návrhy, ktoré uh, sme dostali k jeho stanovisku, povedať, že mnohé aspekty pozmenujúcich návrhov môžeme podporiť, konkrétne tie pozmeňujúce návrhy, ktoré doplňujú ďalšie informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska štatistiky, ktoré zabezpečujú väčšiu podporu malým a stredným podnikom, tie, ktoré sa zameriavajú na tvorbu pracovných príležitostí a tie, ktoré požadujú e, e, menej regulácií a väčšiu podporu Európskej investičnej banky, čo sa týka toho že pán Kaza nechce podporiť pozmenujúce návrhy, ktoré pripesujú veľký význam verejnému sektoru pri tvorbe pracovných príležitostí, ani tým pozmenujúcim návrhom, ktoré zachádzajú priďaleko, pretože vytvárajú zbytočné prekážky, ktoré by bránili obrátiť sa na Európsku investičnú banku, čiže je jasné, že všetky tieto prvky pán Kaza ako spravodajca e, s potešením prediskutuje e, kompromisné návrhy s rôznymi spravodajcami a to všetko v nadchádzajúcich dňoch. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, wir haben keine Zeit. Pán Tomás Mann, nemáme čas, aj keď je to dôležitá správa. Ja sa domnievam, že aj napriek mnohým pozmeňovacím návrhom sa predsa len snažíme o to isté. Chceme, aby pre malé stredné podniky sa veci zlepšili, aby vznikol taký rámec financovania, ktorý bude pre nich prospešný pri všetkých rokovaniach, ktoré e, prebehnú na rodinných spravodajcov s spravodajcom samostným. Myslím si, že bod 10 je podľa mňa najvýznamnejší. Tu ide o novú e, štrukturovanú formu komunikačného procesu. Myslím si, že aj teraz v Štrasburgu sme boli svetkami toho, že sa to dá. Bol to síce nezvyklý druh Jean-Claude Juncker, mal priestor vystúpiť aj um, guvernér investičnej banky taktiež vystúpil pred Európskym parlamentom v tejto súvislosti. Um, myslím si, že by mal vzniknúť štrukturovaný komunikačný proces um, Nemôže to byť len banka, ktorá bude fungovať v Luxembursku, musí to byť banka, ktorá bude naozaj produkovať eh, hmatateľné výsledky. Eh, konkrétne teda návrh 10 by bolo podľa mňa vhodné zapracovať. Ďakujeme, pán Baláš. Takže trošku nadviažem na to a poviem, že otázka transparentnosti je zásadná mm, e, na, minimálne na komisie a na rade. Je to zrejme, pretože Európska investičná banka bude teraz zohrať veľkú úlohu v rámci Junckerovho plánu. Zároveň si kladieme otázku, či by sme nemali my ako Európsky parlament nejakým spôsobom byť zastúpení v EIB. To je otázka demokratickej kontroly a tam by sme, to je naša úloha ako poslancov. A ďalšia vec, bez toho, aby som nejak brzdil aktivity EIB, to aj potrebuje urgentne pracovať v rámci úrokového plánu. Predsa len by sme sa mali zamyslieť na environmentálnymi a sociálnymi dopadmi toho a povedať si, kto čo financuje ako, e, čo podľa mňa nie je zlý nápad. To sú také tri aspekty, o ktorých som chcel hovoriť. Thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán Krasnodebský. Máme prosím ešte aj z polštiny? Dúfam, že áno. Myslím si, že z pohľadu skupiny ECR e, je táto správa dobrým základom a pozmeňovacie návrhy sú taktiež dobrým základom na vypracovanie spoločného stanoviska. Myslím, že e, sa všetci zhodneme na tom, že sú potrebné dodatočné prostriedky financovania pre malé stredné podniky, ako aj vytvorenie nových finančných nástrojov. A ešte by som to musel dodať ďalší aspekt, ak dovolíte. Myslím, že musíme dbať o to, aby táto banka v budúcnosti nastavila svoje nástroje tak, že sa musia zohľadniť potreby všetkých krajín, aj tých, ktorých úverové a kapitálové trhy boli oslabené. Podnikatelia z takých eh, krajín totiž, teda najmä mali a strední podnikatelia, potrebujú úplne nové nástroje a to aj úplne jednoduchého charakteru, ktoré im umožnia získavať e, úvery do takej miery, ako v súčasnosti nemôžu. A k tomuto ešte budeme tie pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ole, máme za sebou dlhý deň, drahí kolegovia. Nenaplánovali sme si dosť času na EURES, nepredpokladali sme, že to bude um, také časovo náročné. Chcem sa vám všetkým poďakovať. A čo sa týka časového plánu pre tento bod Európskej investičnej banke, plánuje sa schválenie vo výbore 21. až 22. januára a vtedy sa opäť stretneme aj na ďalšej schôdci po novom roku. Toto bola teda naša posledná schôdza výboru v tomto roku. Chcem sa vám poďakovať za vaše úsilie dnešný dlhý deň a som vám vďačná za to, že sa nám podarilo um, dokončiť všetky body, ktoré sme mali na programe. A pani predsednička ďakuje aj tomočníkom.